Bonjour et bienvenue à tous. Dobré ráno vám všetkým a vítajte. V prvom rade k programu rokovania. Prvý bod je schválenie programu, ako práve aj povedala moja tajomníčka, tak ehm, bod programu s názvom Výmena názorov ohľadom oficiálneho partnerstva pre rozvoj bude zajtra o 11.00 na miesto zajtrajšieho dopoludnia. Ďalej, čo sa týka pracovnej skupiny D a jej prezentácie zajtra ráno, to je v programovom dokumente o DCI o Brazílii, Makasare a v e, ďalších komunitách, tak dovolte im povedať toľko, že tie diskusie ešte stále prebiehajú v tejto pracovnej skupine. Takže Zatiaľ by bolo možno predčasné prezentovať formálne závery tejto pracovnej skupiny. Pridali sme ešte jeden ďalší bod do programu ohľadom stanoviska výboru, ktorý sa týka dohody o partnerstve a to je spojené so Šalamúnskymi ostrovmi. A v tomto bode je spravodajcom pán Deva. Máte nejaké pripomienky alebo návrhy k eh, tomuto programu? Zdá sa, že tomu tak nie je, takže môžeme považovať návrh programu za schválený. Máte tu rovnako aj zápis z apríla 2010, keď bolo posledné rokovanie nášho výboru. Ak máte nejaké pripomienky k tomuto zápisu, tak dajte mi to prosím vedieť a nahláste to sekretariátu do konca dnešného rokovania. Ak tomu tak nebude, budeme považovať zápis z rokovania za schválený. Pani predsednička nemá žiadne oznámy a chceme sa spýtať komisie, či komisia má nejaké body, ktoré by nám chcela oznámiť. Zdá sa, že nie. Nedostali sme ani žiadnu otázku, ktorú by sme komisii mali predložiť v rámci nášho programu. Moja vlastná otázka, ktorú som chcela otvoriť na minulom stretnutí, bude riešená v júli. No a teraz poďme na bod 6 dnešného programu. Je to zmena nariadenia Európskeho parlamentu a rady ktoré hovorí o nástrojoch financovania a spolupráce. Európska komisia potom, ako došlo k obchodnej dohode v rámci VTO ohľadom banánov, sa rozhodla vyjednať sprievodné opatrenia, ktoré sprevádzajú toto nariadenie, a to v súvislosti s tými hlavnými krajinami, ktoré v rámci AKP tvoria gro produkcie banánov, ale žiadna štúdia nebola realizovaná. Koordinátori schválili návrh pána Gerence, ktorý požadoval pana Görenca, ktorý požadoval stanovisko a súčasťou tejto analýzy bolo lepšie popísať súčasný obchod s banánmi, základnú analýzu tokov, základnú analýzu produktov a zároveň kapitálu, ktorý tento obchod predstavuje, a to od výrobných závodov až po distribúciu. V tomto smere bolo treba osobitným spôsobom sledovať Latinskú Ameriku, Afriku a Karibik. No a samozrejme Dôležité bolo sledovať najmä tie vary, ktoré sú nasmerované do Európskej únie a Spojených štátov amerických. Teraz dáme slovo eh, expertovi Inštitútu Südwind, ktorý, eh, ktorý zastupuje pán Morazano. A dám vám slovo na 10 až 15 minút, aby ste mohli predstaviť túto štúdiu aj závery. Nech sa páči. Vážení priatelia, aby sme mohli analyzovať túto situáciu ohľadom trhu s banánmi a zároveň aj možné vplyvy a dopady, ktoré to má prostredníctvom ženevských rokovaní. Dovolte mi v prvom rade nastoliť takú, takú základnú myšlienku o súčasnej situácii a zároveň, aká je situácia v globálnom trhu s banánmi, ktoré vidíme na tomto grafe. A na tomto grafe zároveň je vidieť, že viac ako 60 importovaných banánov smerujú do Európskej únii a, alebo do USA. To je to gro. rovnako tu máme aj rastúci rastúci, e, rastúcu tendenciu e, nárastu do bývalého Ruska, do bývalého Sovietskeho zväzu a rovnako sa zvyšuje dodávka aj do Číny a ďalších rozvoj, rozvíjajúcich sa krajín. Základná politika obchodu s banánmi je ovplyvnená e, tým, čo definuje európsky trh ako tri základné prvky. V prvom rade sú to dohody, ktoré v súčasnosti existujú s krajinami AKP, a to predovšetkým v oblasti dohôd z Kotonu, a dohovod EPAS. Okrem toho tu sú samozrejme potom aj pravidlá, ktoré sú ehm, vytýčené v rámci VTO tu hovoríme hlavne o tzv. zvýhodnených regiónoch, zvýhodnených krajinách a takisto aj e, ovplyvňujú to prebiehajúce rokovania v Dohe. No a v prípade Latinskej Ameriky, tak e, tu sú aj rôzne asociačné dohody, ktoré už boli podpísané v prípade mnohých stredoamerických krajín, alebo sa budú e, podpisovať s krajinami andského spoločenstva. A to má naozaj veľmi výrazný vplyv na súčasné preferencie v oblasti trhu s banánmi z krajín AKP. Keď sa pozrieme na situáciu na európskom trhu prostredníctvom krajín pôvodu, tak vidíme, že viac ako 70 dovezených banánov pochádza z oblasti Latinskej Ameriky. A to predovšetkým z Ekvádoru, Kolumbie, Kostariky, no a oveľa menšie percento pochádza z krajín AKP v rámci krajín AKP, dve tretiny importu pochádzajú z Kamerunu a z pobrežia Slonoviny. No a posledná tretina pochádza z Karibiku. Na tomto grafe vidíte aj distribúciu medzi týmito dvoma veľkými blokmi a to je jednak blok krajín Latinskej Ameriky a blok krajín AKP. Od roku 2006 eh, vlastne sme videli veľmi silný nárast a tento nárast je spôsobený aj elimináciou eh, kvót pri mm, importe do Európskej únie. A takisto vidíme ale aj to, že táto reforma trhu eh, predovšetkým uprednostňovala eh, do, do, dovoz z Latinskej Ameriky. V súčasnosti sme v Ženeve dosiahli dohodu, a to v rámci VTO, ktorá predvída isté postupné zníženie taríf Ehm, zo 176 dolárov na 114 dolárov a to v období 2009 až 2000 2009 až ďalej. Takže v tomto smere je veľmi dôležité aj samozrejme e, znižovať e, výhody preferenčných banánov. V tomto smere musí Európska únia schváliť opatrenia, ktoré by mali e, ovplyvniť trh s banánmi a mala by tu byť aj pomoc nasmerovaná pre výrobcov banánov v AKP, ktoré, by mal, ktoré sú najviac postihnuté eróziou ich preferencií alebo ich, prefer- ich importu preferenčných banánov a to z dôvodu zmien v rámci dohody z Kotonu. Veľa expertov už e, prinieslo prognózy e, toho, čo sa stane e, po erózii týchto tarif. Na tomto grafe vidíme, aké sú možné scenáre, ku ktorým môže dôjsť a to v závislosti od toho, že keď vlastne sa odpotávame od tarify 176, a dostávame sa až k cieľovej, cieľovému clu 0 eur. Takže v tomto vidíme, že vlastne ten postupný pomer krajín MFN, čiže to sú tie hlavné dolárové krajiny Strednej Ameriky, takže čím vidíme, že čím viac sa budú znižovať eh, tarify, tým väčší bude dovoz z tohoto sektora a tým menší bude dovoz z krajín AKP. A to až takým spôsobom, že súčasné dohody e, VTO budú mať naozaj veľmi silný negatívny dopad, ktorý znevýhodní pozíciu krajín AKP. A potom ďalšie projekcie sa vychádzajú z rôznych e, jednotlivých taríf, začínajú vlastne od 150 a končia až 0 eurami a tie determinujú tú elasticitu, s ktorou budú jednotlivé krajiny Karibiku reagovať na tieto zmeny. Soberme sa napríklad Jamajku v tom najhoršom scenári e, s nulovou tarifou e, Jamajka stratí 70 e, svojho exportu a v tomto smere sú ohrozené predovšetkým karibské krajiny. Čiže tie najviac postihnuté krajiny väčšou liberalizáciou bananového trhu budú krajiny Karibiku. Aký dopad to bude mať, keď sa pozrieme na tú základnú reťaz um, obchodu v rámci um, trhu s banánmi. V súčasnosti neexistujú presné odhady, presné, eh, presné analýzy. To, čo máme len, sú také anekdotické dáta. Respektíve máme tu štatistické informácie, ktoré boli zozbierané determinovanými zástupcami tohoto sektora. V tomto prípade eh, tu máme napríklad jednu analýzu, ktorú urobilo UK Food Group v roku 2003 a vlastne to, bola, to bol dotované FAO, je to stále aktuálne a teraz si zoberieme, že keď zoberieme vlastne 1 kilo banánov a rozdelíme to vlastne na 100%, tak 40% ceny banánu z 1 kila banánov ide e, predajcom, čiže supermarketom a 17% odchádza distribútorom a 31 až 36 odchádza firmám, ktoré sa venujú predaju banánov a respektíve tým sprostredkovateľským firmám ako Chiquita, Dole, Del Monde a pritom vlastne krajina pôvodu e, zostáva len, im zostáva 11,5%, čo z toho len 1,5% je vlastne odmena pracovníkov, ktorí pracujú na banánových plantážach. Táto situácia je naozaj reálna. Nie, je to reálna situácia a to nie len pre krajiny Latinskej Ameriky, ale platí to aj pre mnohých výrobcov banánov, ktorí exportujú do Európy, ako je napríklad aj prípad Kamerunu alebo pobržia Slonoviny. Rozdiel v rámci tejto distribúcie ceny je najmä v tom, že v prípade karibských ostrovov, kde pracovníci a zároveň tí malí výrobcovia dostávajú možno trochu väčšie percento na niektorých konkrétnych e, ostrovoch, Ehm, ako ostatné. Ehm, v rámci obchodu s banánmi môžeme povedať, že tu sú dve základné ehm, reťazce, dve základné distribučné schémy, ktoré v súčasnosti dominujú a to s troma ohnívkami. Prvé ohnívko je výrobca, priamy výrobca. Druhým ohnívkom je vlastne integrovaná sieť, to je predovšetkým firma, predajca, napríklad Čikita v tomto prípade, ktorý vlastne, ktorá ktorá e, berie tarify za, za dozrenie, distribúciu a zároveň prepravu tohoto ovocia a vlastne predajca už potom berie len e, profit z predaja, ktorý je pomerne vysoký. No a potom tu vidíme, že od, rokov, od 90. rokov sme sa postupne zmenili oveľa, postupne presovali oveľa integrovanejšiemu modelu, v rámci ktorého aktivity predovšetkým pri pestovaní a, a vlastne raste banánov sú integrované v celom procese a máme tu dve základné, dve základné ohnievka v tomto systéme a tie vidíme tu, ten profit sa delí medzi e, banánovú spoločnosť a supermarket. Existujú tu alternatívy rastúceho trhu, ktoré sa nazývajú fair trade. A v rámci tejto schémy sa snažíme spojiť výrobcov v týchto krajinách, tak aby získali väčší podiel z zisku a aby mali zároveň aj väčší podiel zbalenia a, e, a dopravy. A uvidíme, ako, aké, aké výsledky to bude mať e, pri analýze FAO, e, to je organizácia OSN pre potravy a, potraviny a polnohospodárstvo, im sa podarilo dosiahnuť niektoré veľmi zaujímavé výsledky, v rámci ktorých sme analyzovali trh a analyzoval sa konkrétne trh USA a Európskej únie. No a na druhej strane sme analyzovali, alebo sa analyzovala e, distribúcia hodnôt, alebo teda profitu v rámci celej siete, a to medzi výrobcami a spotrebiteľmi a zároveň, um, aké sú rozdiely, ktoré existujú medzi, e, pre, medzi schémou distribúcie konvenčnou a zároveň schémou distribúcie organických banánov. Na tomto grafe vidíte, povedzme, aká je tá distribúcia tých ziskov medzi, na severoamerickom trhu. Na severoamerickom trhu ten rozdiel medzi organickým banánom a konvenčným banánom. Vidíme, že tie organické pochádzajú väčšinou z Peru a konvenčné z Ekvadoru tak vlastne ten, tá úroveň e, je pomerne rozdielna, že pri, tom, pri tom konvenčnom modeli zostáva v krajine pôvodu menší podiel zo zisku. E, to, čo je biele v strede, to, pásme, to biele pásmo, sú vlastne dovozné tarify do USA. Keď sa porovnáme s Európou, tak vidíme, že to biele pásmo, pozrite sa dobre, aký je rozdiel, biele pásmo v USA je vlastne to, čo, sa, to, čo berieme pri tarifách. Toto je v Európe oveľa vyššie, vyššie pásmo a tento rozdiel je ovplyvnený tarifami, ktoré uplatňujeme. Cena banánov v Európe je e, o 130 vyššia ako cena kila banánov v USA, ale v každom prípade väčšia časť, väčšie percento e, tejto ceny banánov podľa FAO, e, na ktorú odkazujeme teraz, je práve pri importe prostredníctvom vysokých taríf, ktoré máme v euro EU. Takýto rozdiel neexistuje napríklad pri e, e, referencii na organický e, banán z Dominikánskej republiky alebo konvenčný banán z krajiny AKP. To, čo je dôležité počerknúť, je to, že tá tmavá časť na vrchole, na, na spodku, nám ukazuje, že aký veľký rozdiel medzi konvenčným a organickým banánom pri distribúcii e, cien je minimálna neexistuje nejaká, nejaká veľ, nejaký veľký rozdiel pri e, tvorbe zisku pre e, výrobcu. Tak po, si napríklad rozdiel v situácii v Nemecku. E, v Nemecku to percento, ktoré supermarkety a dovozcovia majú v prípade konvenčného banánu, tam je to oveľa vyššie ako pri organickom baráne, ale tie benefity nie sú takýmto spôsobom vlastne prenášané na úroveň výrobcov v krajinách pôvodu. No a na záver E, chceme ešte počerknúť len teda rozdiely, ktoré existujú medzi distribúciou ziskov, medzi rôznymi typmi banánov, ktoré sa exportujú do Európskej únie. E, na ľavo máme konvenčný banán, v strede organický banán a napravo máme feltredové banány. To, čo je veľmi dôležité vlastne z politiky rozvoja, je ten prvý stĺpec, ten najtmavší stĺpec. Pri konvenčnom banáne ten, banáne ten zisk, ktorý má výrobca, je menší ako pri organickom banáne a zároveň ten je menší ako zisk pri fairtradeovom banáne. Ale v každom prípade, keď, si, keď zoberieme do úvahy, že fairtrade je napríklad sú tie banány, ktoré sa importujú do Spojeného kráľovstva z Karibiku, tak vidíme, že ten zisk, ktorý, eh, ktorý majú supermarkety na celkovej ceny, je stále oveľa vyšší ako ten, ktorý e, pri organickom banáne, zrejme pri organickom banáne alebo pri konvenčnom banáne. Je veľmi dôležité zobrať do úvahy túto situáciu v rámci distribúcie e, siete, e, ale redistribúcie zisku. Takže v každom prípade to percento zisku, ktoré dostávajú supermarkety, je medzi 40 a 48 percentami z celkovej ceny. Tak FAO ako aj ďalší experti dospeli k záveru, že dnes v rámci tejto distribúcie ziskov. Tí na, najväčšie zisky nemajú už nadnárodné banánové spoločnosti, tých veľkých 5, Del Monte, Chiquita a ďalší. Ale ten najväčší zisk majú veľké siete eh, hypermarketov, supermarketov v Európe a v USA. Po tretie, eh, myslíme si, že tu existujú aj rôzne dopady v rámci jednotlivých krajín, eh, v rámci ktorých vidíte, aké sú tie celkové dopady liberalizácie. Dominikánskej republike, v Belize, v Suriname. Tam je to možno oveľa lepšie vďaka exportu a zároveň vďaka tomu, že ľudia do, do, do, dokážu udržať výrobu, ale preto napríklad Santa Lucia, Svetý Vincent a ďalší budú mať veľké problémy pri liberalizovanom trhu a to vrátanie aj veľkých proporcií e, účastí na fairtradeovom trhu. Pri analýzi zmien sme dospeli k záveru, že je veľmi malá perspektíva pre karibské krajiny, aby sme dokázali eh, kompenzovať tie veľké straty, ktoré sú eh, spôsobené zo stratou preferenčnej pozície. Tie nevýhody sú pomerne veľké, ktoré majú. Kvalita pôdy, klíma a tak ďalej. A tie spôsoby, tie spôsoby to je veľmi ťažké, aby sa tieto krajiny udržali v schopnosti iným banánom. A práve preto Európska únia má pred sebou 4 možnosti. Alebo sa pokúsime nájsť E, systém, ako zlepšiť konkurencieschopnosť brnového priemyslu v týchto krajinách, napríklad tým, že nájdeme proces náhrady týchto, tohoto exportu, týchto vývozov, alebo e, budeme mať posilňovanie fertredového obchodu, alebo budeme hľadať väčšiu mieru diverzifikácie. Za týmto účelom sa predkladajú následujúce otázky. Ak krajiny, ktoré sú viac konkurenčné v rámci týchto krajín, E, že nepotrebujú pomoc a tak ďalej, tak to stále musíme preskúmať. Týka sa to najmä Surinamu a Belize. A tie dokázali, že dokážu prežiť na trhu a to e, ešte za pod podmienkou liberalizácie. No na druhej strane, naopak, e, stále zostáva pravdou to, že to stále má istý význam podporiť tie krajiny, ako napríklad Jamajka, ktoré ukázali, že už nemajú žiadnu závislosť na exporte bananov, pretože ich výroba bola de facto zničená. Aká je najlepšia stratégia pre podporenie týchto ostrovov? E, najdôležitejšie bude, aby bola urobená dopadová analýza ekonomická a Eh, ambientálna, aby sme mali konkrétne príklady, detailné príklady toho, aký dopad bude mať erózia cien na tieto krajiny. A ak to bude nevyhnutné, musíme zvážiť aj dopady, ktoré to má na sociálne a ekonomické štandardy, aby sme sa dokázali vyhnúť negatívnym dopadom eh, procesu eh, liberalizácie komerčných cien. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. A teraz má pán Görens, ktorý našim spravodajcom slovo. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Dovolte, by som najprv poďakoval autorovi tejto štúdii, ktorý práve e, urobil túto prezentáciu. Mal som teraz prvú príležitosť oboznámiť sa so štúdiu a preto som e, navrhol, aby najprv vystúpil autor tejto štúdii, aby e, mohol nám priblížiť všetky trasy, ktorými sa k nám dostávajú banány. Myslím si, že v extrémálnych prípadoch e, výrobcovia dostávajú e, iba 1,15 čo je naozaj e, veľmi poučné z hľadiska osudu banánov. Je to mimoriadne citlivá situácia. E, banán to nie len ovocie, to je skôr institucionálny problém. Totiž banány e, e, e, sa odzrkadľujú vo viacerých oblastiach európskej politiky. Ide o citlivý produkt, pretože viaceré krajiny mimoriadne, sú mimoriadne závislé od vývozu. V krajinách AKP existujú celé odvetvie, ktoré bolo a je chránené. Ide o, o, o výrobcov, ktorých e, samotný život závisí od tejto plodiny. Doteraz sme mali e, e, systém preferencií pre krajiny AKP, to znamená, že to systém výnimky podľa systému VTO. Tento systém sa spochybňoval počas ostatných 15 rokov. To znamená, že potrebujeme hľadať riešenie, a to v súvislosti s e, e, rokovaním e, v Dohe. Chcel by som pripomenúť, že tam sa rokuje o obchode, ale je aj snaha podporiť rozvoj. A musíme to neustále opakovať, pretože naša filozofia by sa mala sústrediť práve na toto hľadisko. Nám no, veľmi záleží na podpore rozvoja to znamená, že musíme sklbiť potreby medzinárodného obchodu a záujmy e, výrobcov e, v teréne z krajín, e, ktoré vyvážajú túto plodinu. V preambule tohto textu Európska únia opätovne uvádza, že komisia je stotožená s týmto princípom a potrebujeme naďalej podporovať krajiny AKP totiž sadzobník, ktorý platí e, voči dovozu banán e, mimo e, zmienu tejto oblasti by bol prospešný. Takže veľmi správne ste vysvetlili dopady ďalšieho rozvoja situácie na trhu. Zároveň si myslím, že sme realisti a si uvedomujeme, že toto nie je východisko pre krajiny AKP. Nemôžu sa vzdať súčasných dohod, o ktorých rokovali počas ostatných 15 e, rokov. Boli stigmatizované e, pre tieto preferencie a tieto preferencie by mohli e, zostať pokiaľ by neboli spochybňované, ale konkurencia ich spochybňuje a práve preto Európska únie je nútená E, meniť e, svoju e, dovozovú politiku v sektore banánov. Nie je to jednoduchá záležitosť, pretože je náš, náš hlavný partner v oblasti rozvoju by mohol zaplatiť za tú vysokú cenu. A preto popri dohodách o obchode sme pripravovali dohody, ktoré by zabezpečili určité kompenzácie a zjemnili niektoré z negatívnych dopadov. Hovorili sme o 190 tých miliónov eur plus ešte 10 e, miliónov. Myslím si, že komisia nám poskytne viac detailov o chvíľu. Predpokladám, že by mohlo ísť o 200 miliónov. Zatiaľ hovoríme o 190, ale mohlo by toho byť 200 miliónov ktoré by dostali eh, krajiny, na ktorých najviac doľahne nová dohoda. Čiže na, eh, eh, dostanú to krajiny, ktoré budú na tom najhoršie po zavedení nových pravidel. To sú sprievodné opatrenia v oblasti banánového sektora. Je to súčasťou DCI. A to by malo upokojiť krajiny AKP, AKP pôjde o nové peniaze, nepôjde o to, že prostriedky sa zoberú z obálky na účely rozvoja, e, ktoré mm, by mali dostať na svoje výdavky krajiny AK, AKP. Takže dalo by sa povedať, že aspoň začíname reagovať mm, na mm, požiadavky krajín AKP. Pôjde o peniaze, o prostriedky DCI, o nové peniaze. Čo je ešte ďalšie dôležité v rámci programu BIM, je to, že komisia chce uplatniť proaktívnu stratégiu a poskytnúť podporu krajinám, e, ktoré sú najviac dotknuté touto dohodou. Ide zhruba o 10 až 12 krajín. A komisia bude rokovať o príslušných dohodoch so všetkými z týchto krajín, so všetkými týmito krajinami. Keď som e, sa pripravoval na túto rozprávu, som sa rozprával aj s predstaviteľmi komisie. Zdá sa, že nemôžeme mať e- jednu štandardnú dohodu. E, situácia e, v jednotlivých krajinách nie je rovnaká a situácia v jednotlivých krajinách, pre ktorý platí program BIM, nie je jednoznačná. V niektorých krajinách sa podarilo nastoliť náležitý systém vládnutia a to umožní komisii uzavrieť e, či už všeobecné alebo sektorové dohody o podpore e, rozpočtu a v rámci toho e, bude môcť vyčlenený čas 190 miliónov do roku 2013 ostatné krajiny príjemcovia budú musieť pripraviť sektorové dohody, prípadne priamo sa dohodnúť o poskytnutí podpory pre rozpočet. Budú potrebovať programy ad hoc. Čo sa dá v tejto súvislosti urobiť? Potom, čo sme si e, vypočili nášho hostia a potom, čo som si preštudoval túto štúdiu, nazdávam sa, že by sme e, mohli sa, že by sme sa mohli vrátiť k poskytnutí, poskytnutiu pomoci priamo výrobcom E, skúmal som e, existujúce komplikácie a predstaviteľe komisie mi správne povedali, že to nie je to jednoduché. Mohli by sme to robiť v rámci e, spravodlivého obchodu, ako ste odporúčali vo vašom vystúpení. To je súčasť proaktívneho prístupu, ale neviem, do akej miery, akým spôsobom komisia dokáže budovať takúto formu obchodovania. Pretože to by malo priamo zohľadňovať záujmy výrobcov. Neviem si predstaviť, že by komisia bola e, v zásade proti tomu. To znamená, že mali by sme podľa mňa e, zdôrazňovať význam e, poskytnutia finančných prostriedkov exkluzívne na boj proti chudobe, prípadne na podporu programov, ktoré sa o to snažia treba financovať e, zlepšenie infraštruktúry alebo e, zvýšenie konkurencieschopnosti výrobcov v krajinách AKP. A toto by všetko spadalo e, pod dohody, o ktorých bude rokovať komisie s príslušnými krajinami. Ak som to správne pochopil, existujú dva dokumenty. Prvý má skôr strategický význam a bude ešte e, iný dokument e, pripravovaný e, ročne a ten dostaneme k dispozícii na účely rozprávy vo výbore. Čo je tu ešte dôležité? Treba zabezpečiť progresívnu integráciu a slovo progresívny je veľmi dôležité. Treba progresívne integrovať tieto krajiny do globálneho hospodárstva. To je jeden z hlavných cieľov obchodných dohôd. Zároveň musíme zohľadňovať aj rozvojové potreby týchto krajín. Títo krajiny hovoria, že Európa bola dlhé roky chránená. Mali by ste e, aj nás chrániť pred e, príliš prudkým otvorením sa voči svetovému hospodárstvu. E, treba povedať, že nemáme nič pripravené na obdobie po roku 2013 a to ma trocha znepokojuje pretože problémy, ktoré ste tu už spomenuli, stru, sú strukturálne a strukturálne problémy nevymiznú. Keď e, vyprší dohoda BM a preto e, by som chcel e, vyzvať komisiu, aby uvažovala obdobie po roku 2013, ak ste majiteľom e, banánovej plantáže. musíte uvažovať v strednodobom a dlhodobom časovom horizonte. Musíte e, mať e, určitú predvydateľnú budúcnosť. A preto aj my e, musíme uvažovať o období po roku 2013, nie preto, že sme otrokmi finančných balíčkov, ktoré sa schvaľujú raz za 7 rokov, Musíme totiž uplatniť rovnakú logiku voči krajinám AKP. Musíme zohľadniť to, čím sa odlišuje a to by bolo veľmi dôležité podotknúť z politického hľadiska. O to viac, že neexistuje e, žiadne ustanovenie v dohode e, BM o e, revízii, prehodnotení tejto dohody. Takže toľko niekoľko poznámok ohľadom prezentácie, ktorú sme si vypočuli a o návrhu dohody. E, nerad by som e, mal hlavnú úlohu v tejto rozprave. Ďalej by som e, bol rád, keby sa veci dali čím skôr do pohybu, aby sme mohli predložiť výboru návrh správy, aby sme to mohli urobiť čím skôr, aby komisia mohla naďalej pokračovať v rokovaniach o dohode. A napokon nielen v tejto dohode, ale e, vo všetkých diskusiách, ktoré budeme do budúcnosti mať e, e, s komisiou, treba zabezpečiť konstruktívne odzdušie a treba zabezpečiť maximálnu transparentnosť. A dúfam, že dostaneme návrh týchto dohôd čím skôr. Ide o dohody, o ktorých komisie či už rokuje, alebo bude E, rokovať s krajinami, ktoré dostávajú prostriedky v rámci programu BM, pretože e, na základe e, týchto dohôd získame jasnejšiu predstavu o tom, čo všetko obnáša tento program. Pre krajiny, ktoré z časti budú cieľmi ukončenia tohto preferenčného režimu Takže toľko, čo som chcel e, v stručnosti povedať v súvislosti s touto správou. Ďakujem veľmi pekne. Pani Kres požiadala slovo. Ďakujem. Ďakujem, pani predsednička. Rada by som poďakovala e, autorovi štúdie za túto prezentáciu, ktorá de facto potvrdzuje to, čo sme vedeli o dohodoch, ktoré e, boli podpísané v decembri roku 2009 v súvislosti s banánami. Čiže to doplňa to, čo sme povedali ešte vtedy. A myslím si, že to je e, zaujímavé aj z hľadiska spravodlivého obchodu. Napríklad e, ďakujem vám za údaje, ktoré som predtým nepoznala. Ďakujem pekne pánovi Gerencovi za snahu pripraviť správu ktorá je mimoriadne eh, zložitá, eh, teda problematika je mimoriadne zložitá a citlivá. Som eh, analyzovala rozsah návrhu nariadenia komisie a už teraz môžem položiť viacero otázok v tejto súvislosti. Zdôrazňujete tri veci. Konkurencieschopnosť, zlepšenie konkurencieschopnosti, Zatiaľ to dám e, bokom. E, druhá vec, o ktorej hovoríte, e, súvisí s podporou diversifikácie. A tu by som sa chcela vrátiť k tomuto bodu. Na základe predloženej analýzy je jasné, že obchodovanie s banánmi by malo predovšetkým pomôcť výrobcom Zatiaľ, čo e, e, robotníci a malí výrobcovia nemajú z toho až taký veľký osoh. Pokiaľ ide o predchádzajúce opatrenie v oblasti diversifikácie, existuje e, správa o analýze o vynakladaní prostriedkov a je vidieť, že v Karibiku v St. Lucii príliš sa rozptýlujú tieto finančné prostriedky Následkom toho je, e, že nie sú žiadne konkrétne výsledky z hľadiska diversifikácie. Napríklad peniaze sa e, e, vynakladajú v jednotlivých sektoroch, napríklad v cestovnom ruche, v budovaní ciest, v rozvoji polnohospodárstva. To znamená, že na, v ďalšej fáze by mohlo byť užitočné, a tu sa odvolávam na pána Gerenca, bolo by užitočné, keby otázka diversifikácie sa riešila e, viac ucelenie, najmä s prihľadnutím na polnohospodárstvo a e, e, ekologický turizmus. Keby títo, podniky, keby títo prostredky sa nasmerovali najmä menším podnikom s jasnou predstavou o tom, že budú slúžiť rozvoju. A teraz, keď si všimneme e, tretí bod návrhu komisie, zistíme, že tam sa zohľadňuje napríklad aj otázky životného prostredia. E, naozaj bolo by prekvapujúce, keby sme hovorili o banánach bez toho, aby sme e, spomenuli životné prostredie. samozrejme s výnimkou osobitnej situácie vo francúzskom Karibiku. Neviem e, presne, ako to tam vyzerá, ale čo viem naisto, je to, že existujú štúdie, ktoré posudzovali výsledky pestovania bananov máme v tejto oblasti a tí hovorí o tom, že existujú dôležité e, dôsledky jednak z hľadiska e, zdravotného stavu pracovníkov, ale aj to, že pôda e, pod týmito plantážami už sa nedá použiť na iné plodiny. Takže je to e, určité e, environmentálne hľadisko a mm, je to veľmi dôležitý problém, jednak z hľadiska ochrany životného prostredia, ale aj diversifikácie. A napokon posledná otázka som e, sa e, dočítala, že pôjde o spolurozhodovanie, pôjde o, e, o fakultatívne konzultácie s výborom regionov. Z toho mi vyplýva, že je tu určité prepojenie. Chcel by som sa opýtať, ako bude vyzerať konzultácia, alebo ako budú vyzerať konzultácie s výborom regionov a aké budú následné kroky. Ďakujem pekne, pán Martínez. Ďakujem pekne, pani predsednička. A chcel by som povedať tri stručné komentáre. V každom prípade chcem poďakovať pánovi Morasanovi, pretože podľa môjho názoru jeho vysvetlenia boli veľmi presné, veľmi podrobné a veľa nám objasnili. Rovnako ako to potvrdil aj pán Gerenc, to všetko bolo veľmi zaujímavé. V prvom rade Súhlasím s tým, čo sa objavilo aj v tej poslednej otázke od pani Kres. A síce chcel by som vedieť v rámci tých grafov, ktoré ste nám predstavili, či už pán Marasan alebo aj komisia, eh, akú úlohu zohráva eh, v rámci obchodu eh, s banánmi v Európskej únii to, čo je naša vlastná výroba. Čiže to, čo sa v podstate e, pestuje v, ultra, e, teda v tých vzdialených regiónoch, na Kanároch, na Madeire, na ostrov Reunion, Martiniku, Guadalupe a tak ďalej. Čiže aký dopad, aký percentuálny podiel na celkovej spotrebe banánov majú tieto banány vypestované na týchto územiach. No a komisia by nám mohla možno ozrejmiť, aké sú formy podpory, ktoré sú naozaj veľmi dôležité, veľmi významné, ehm, tak aby sme sa dokázali E, možno lepšie e, venovať e, pocitu obetí, ktoré sú častokrát veľmi prítomné v týchto vzdialených regiónoch. Ľudia sú presvedčení, že tieto, táto zmena bude mať obrovské negatívne až, až deštruktívne dopady pre tieto oblasti. Ja samozrejme som proti takýmto pozíciám, proti takémuto pocitu, ale chcem vedieť, čo komisia v tomto smere robí. No a po tretie, keď hovoríme o krajinách AKP, či to má naozaj zmysel hovoriť o e, jednotnej e, identite AKP, pretože keď hovoríme napríklad o banánoch, tak AKP nemá spolu nič spoločné. Tá situácia v Karibiku e, nemá ani kvalitatívne, ani kvantitatívne nič spoločné s tou obrovskou výrobou napríklad v, v Afrike. Ich situácia, ako tomu ja rozumiem, je oveľa viac podobná napríklad situácii tých veľkých výrobcov v Južnej Amerike, a je to oveľa podobnejšie možno než tá, než tá situácia, ktorá je v súčasnosti v Karibiku. No a objavila sa tu aj jedna veta od pána Morasana, ktorá mne prišla veľmi dôležitá. On hovoril, že v Karibiku e, výroba banánov a pestovanie banánov e, bude mať oveľa výraznejšie percento. Čiže napríklad tí, ktorí spracovávajú tú úrodu, tí, či už to vlastníci alebo pracovníci na bananových plantážach, mali by mať väčší podiel zo zisku. Videli sme, že sa tam hovorilo vlastne o 11,5%, ktoré zostáva v krajine pôvodu. Vo všeobecných e, pojmoch chce vedieť, aké to je v iných krajinách AKP, v iných teritoriách a v iných veľkých zónach výroby. No a potom tu mám ešte jednu poslednú reakciu, jeden, posledný, jeden posledný komentár, ktorý by som eh, chcel povedať, pani predsednička. Počas posledných troch alebo štyroch, možno až desiatich rokov eh, sme častokrát počuli tie typy argumentov, ktoré nám predkladali kolegovia. Boli to najmä kolegovia, ktorí pochádzali eh, z tých bývalých veľkých metropol, koloniálnych metropol alebo imperiálnych metropol, ktorí narážajú na tie záujmy krajín v Karibiku so záujmami iných krajín, čiže tam dochádza ku konfliktu týchto záujmov. Dochádza, máme tu na jednej strane tieto bývalé kolónie a e, vzdialené územia a potom mimoriadne chudobné krajiny, e, ktoré sú častokrát odstrkované bok. Čiže my spolupracujeme s ľuďmi v Karibiku a častokrát hovoríme, že chceme podporovať rozvoj e, tohoto regiónu, ale samozrejme to nedokážeme spraviť len na základe toho, že budeme odvrhovať a zamietať a zatracovať iné krajiny a iné národy, ktoré žijú v situácii horšej a väčšej chudoby, e, respektíve väčšej nerovnosti, ako samotné krajiny Karibiku. Takže naozaj v tomto smere to nemôžeme akceptovať. Nemôžeme povedať, že na jednej strane musíme udržovať tento región, konkrétne krajiny, pretože sú signatári dohody z Kotonu a majú mať si privilegovanú pozíciu a to na úkor a za cenu e, toho, že iná krajina zostáva v oveľa väčšej chudobe, v oveľa hĺbších problémoch a najmä tým hovorím o krajinách z Centrálnej Ameriky, ktoré naozaj evidentne majú oveľa nižšiu úroveň života, oveľa nižšiu úroveň príjmov ako krajiny Karibiku. Našou úlohou je predovšetkým spojiť a ako si sceliť tento náš prístup tak, aby sme dokázali rozvíjať obojstranne všetkých a zároveň aby sme dokázali podporovať tento kľúčový obchod s banánmi, ktorý je rozhodujúci pre mnohé, mnohé krajiny. Ďakujem pekne, pani predsednička. Merci beaucoup. Euh, Moi aussi, je voudrais remercier notre expert, M. Morazan et M. Guerrero. Ďakujem pekne. Chcel by som poďakovať našim expertom. Aj pánovi Görensovi chcela by som položiť otázku, ktorá sa týka rozdelenia finančných tokov medzi výrobcami, distribúciou a príslušnými spoloč spoločnosťami, pretože vy ste vo vašom úvode uviedol, že 40 príjmu viac menej smeruje k supermarketu a 36% výrobcom. Podarilo sa vám takisto aj zistiť, aký je rozdiel medzi ziskami spoločností, tých, medzi tých offshore a onshore spoločností. Dokázalo sa vám, podarilo sa vám to nejakým spôsobom e, to rozdeliť a dokázali ste takisto presne lokalizovať alebo určiť, aké sú zisky týchto spoločností, ako je Čikita a podobne? son tres preguntas. 103 otázky, ktoré boli v zásade položené, najmä keď hovoríme o domácej výrobe v rámci Európskej únie tak v prvom rade tá analýza sa sústredila na tému vonkajšieho obchodu, externého obchodu a preto sme tam nezahrňali našu vnútornú výrobu, pretože tie sa nenachádzajú v štatistike importu a exportu, ale v každom prípade existujú štúdie ohľadom možných dopadov, ktoré tieto zmeny budú mať e, napríklad na, na, na krajiny e, alebo na ultrazdialné regióny Rovnako sme robili štúdie, ktoré budú mať napríklad zníženie taríf alebo zníženie privilegovaných krajín a tak ďalej, zníženie pozície privilegovaných krajín. V každom prípade sme dospeli k záveru, že dopady liberalizácie trhu na domácu výrobu, ktorá je na Kréte, na Madejre, na Kanárskych ostrovoch, sa už uskutočnila, ten dopad už tu bol, pretože tá liberalizácia je kontinuálny proces a vlastne došlo k nej už predtým, ako dôjde k redukcii tarif. Ten dopad bude oveľa menší, ten dopad bude, negatívny dopad bude oveľa menší a ten najväčší negatívny dopad už e, vlastne bol zaznamenaný 1. E, januára 2006, keď boli zrušené kvóty. Experti nevidia vlastne nejakú, nejaké výrazné riziko pre domácu výrobu banánov, Ehm, tak ako aby to mohli ovplyvniť ženevské dohody. Súhlasím s pánom Martinezom, že najmä v prípade e, banánov, a to bola aj súčasť mojej prezentácie, to bol jeden z tých centrálnych bodov, v tomto bode je naozaj nevyhnutné urobiť diferenciáciu, veľmi jednoznačnú diferenciáciu medzi krajinami AKP, pretože proces diver, eh, diverzifikácie trhu je už konsolidovaný v Afrike a môžeme povedať, že Afrika má naozaj troch veľkých eh, výrobcov, respektíve dvoch veľkých výrobcov alebo exportérov. Je to Kamerun a pobrežie Slonoviny. Tí boli tí najväčší príjmatelia eh, z týchto ochranných opatrení na trhu počas posledných rokov a takisto aj výraznejšie príjmali, alebo respektíve mali väčšiu, väčší podiel na tom dynamickom trhu. Ale zároveň aj v rámci Karibiku treba robiť diferenciáciu, pretože napríklad Dominikánska republika je tiež súčasťou Karibiku a Dominikánska republika je ten prvý e, príjmateľ ziskov zo všetkých opatrení, ktoré sa prijali počas posledného desaťročia a to takým spôsobom, že Dominikánska republika má viac ako 55 celkového exportu banánov z Karibiku. Okrem eh, Dominikánskej republiky je to Belize a Surinam a eh, podľa odhadov expertov sa odhaduje, že tieto krajiny dokážu, eh, dokážu zvládnuť liberalizáciu, hoci budú potrebovať podporu tak, aby dokázali zlepšiť niektoré podmienky v rámci svojej vlastnej výrobnej siete. Potrebujú podporu, aby zlepšili výrobné procesy, potrebujú podporu, aby dokázali zlepšiť organizačné procesy, a potrebujú zlepšiť aj marketing. Tí e, veľkí, e, alebo tí, tí, tie krajiny, ktoré najviac stratia, budú najmä tie malé ostrovy, Wim Islands, a pretože tieto, e, tieto ostrovy mali zatiaľ privilegované postavenie na veľmi dôležitom trhu, ktorý je pre nich veľmi dôležitý. A v súčasnosti tá analýza distribúcie ziskov, oni vlastne 80% exportu z týchto krajín sú fairtradové banány a v tomto smere boli pomerne úspešné. Boli naozaj pomerne úspešné a ja si myslím, že tie opatrenia, ktoré by sa tu mohli použiť, by e, si zaslúžili vlastnú štúdiu a to nie len v oblasti trhových opatrení, ale aj zároveň ako zlepšiť distribúciu ziskov a zároveň e, tvorbu ziskov v rámci týchto krajín, ktoré môžu byť ohrozené systémom. Čo sa týka rozdielov, ktoré tu máme a ktoré budeme skúmať, myslím si, že aj v rámci e, tejto diferenciácie krajín AKP bude nutený e, podrobnejšie skúmať napríklad úroveň príjmov a úroveň platov medzi napríklad e, zamestnancom v Kamerune a zároveň pracovníkom na plantáži v Ekvádore. Ak tieto rozdiely existujú, tak sú minimálne. Ale zároveň ten problém, ktorý tu je, ako sme už hovorili, je najmä v tom, že počas 90. rokov existovala, alebo teda prebiehala určitá zmena, zmena, zmena moci e, v rámci tejto distribúcie hodnôt a dochádza k presunu naozaj vysoko integrovaných e, sietí, vysoko integrovaných distribučných schém, e, v rámci ktorých väčšiu mieru ziskov získavajú veľké nadnárodné spoločnosti a to má veľký dopad na celý baranový trh či už, či už ide o krajiny eh, Karibiku, či už ide o krajiny dolarovej, tzv. dolarovej krajiny v Strednej Ameriky alebo celkovo krajiny AKP. Eh, veľa expertov si myslí, že naozaj je možné prostredníctvom opatrení z prívodných opatrení dosiahnuť tie nevyhnutné zmeny v rámci rozvojovej politiky a to takým spôsobom, aby táto nerovnováha v distribúcii hodnôt Eh, bola kompenzovaná a to prostredníctvom opatrení, ktoré budú kompatibilné s trhom. Nemusí to byť nevyhnuté protekcionistické eh, opatrenie, ale môžu to byť intervencie, ktoré budú veľmi koncentrované, veľmi dobre zacielené a môžu celkovú situáciu zlepšiť. Ďakujem pekne. Pán Vegen, máte slovo, nech sa páči. Vy ste si hlásili o slovo, pán Vegas, nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Nie je úplne jasné, že prečo hovoríme o výrobe banánov a obchodovaní s banánmi do takej miery, o akej tu hovoríme. A takisto súhlasím s tým, že je to veľmi zaujímavá a zároveň aj dosť podstatná diskusia pre celý rad krajín. Čo mi však ale v tejto e, diskusii chýba, je prvok, ktorá je vec, e, ktorá je takisto veľmi významná. Potrošne sádia v celom potravinovom reťazci a keď sa pozriete aj na spotrebu potravín po celom svete, musíme si položiť teda otázku, čo tých, znamená vlastne ten posledný ten rast výroby banánov za 10 e, posledných rokov. Určite to poskytuje nejakú pridanú hodnotu niekomu, ale zase to niekomu inému berie, e, či z jeho hodnoty alebo z jeho príležitosti v kontexte biologickej rozmanitosti. A napríklad takisto aj z pohľadu výživovej rozmanitosti a myslím si, že vždy, keď diskutujeme o rôznych politikách na podporu čohokoľvek v krajinách, ktoré týmto spôsobom podporujeme, aj prostredníctvom práce nášho výboru, bolo by určite dobré, keby sme takisto zahrnuli aj ďalší ten prvok e, do tejto rozpravy a to, čo vlastne predstavuje produkcia banánov z hľadiska výživy. A takisto si myslím, že musíme si položiť otázku, že či ehm, nejaká takáto prevládajúca špecializácia týchto krajín na výrobu banánov nebráni náhodou týmto krajinám ehm, získať nejaké lepšie výsledky s nejakými inými ehm, výrobkami polnohospodárskeho charakteru, ovocie a podobne. Viem, že to môže byť e, taká, by som povedal, okrajová myšlienka v tom kontexte, o, kom, o, ktorej hovoríme, ale, o ktorom hovoríme, ale snad to nie je úplne nerelevantné. Predsednička, ďakujem pekne. Slovo má zástupca komisie, pán Louis Riera. Ďakujem, pani predsednička. Ja budem stručný, lebo si myslím, že už veľa vecí bolo povedaných. Chcel by som všetkým poďakovať za možnosť eh, ujať sa slova a chcel by som aj poďakovať pánovi Gorensovi za zorganizovanie tejto diskusie. Aj myslím si, že tým, že komisia vypracovala štúdiu, tak eh, sme trochu vyniesli trochu svetla do tejto veľmi zložitej témy a chcel by som poďakovať aj pánovi expertovi. Dúfam, že budem mať možnosť e, s ním osobne prediskutovať aj niektoré z jeho zistení. No a celkovo si myslím, že sa na oboch stranách e, zhodneme tak v diagnóze, ako aj v odporúčaniach. Myslím si, že zo strany diagnózy zdieľame ten názor, že situácia je veľmi rozlišná v jednotlivých eh, krajinách AKT a preto tu existuje aj potreba diferencovaných odpovedí. Keď sa pozriete na tie tri typy eh, aktivít, ktoré sme my navrhli, myslím si, že vyjadrujú presne to, eh, čo ste vy uviedli vo vašich odporúčaniach. Takisto je pravda, tak ako aj povedal pán Martinez, že toto je extrémne zložitý sektor, ktorom musíme inovovať a konať mm, s extrémne protichodnými záujmami a musíme dosiahnuť eh, veľmi dobrú rovnováhu alebo dohodu eh, v rámci dohovoru v Ženeve. Eh, tieto krajiny vedia, že dojde k zrušeniu ich bariér obchodu Eh, prekážok, ktoré sú kladené obchodom a vedia, že sa to bude musieť udiať všetko rýchlejšie, než oni očakávali a um, uvažujeme o tom, že majú dôvod, um, keď um, ich bude treba podporiť v tomto prechodnom období. A takisto myslíme si, že ten návrh je dobrý základ na podporu. No, ako ste povedali, je pravda, že musíme sa poučiť do skúseností a práve aj tá diverzifikácia, ktoré došlo v poslednom období, tá neviedla celkom k tým výsledkom, ktoré sme očakávali, a, alebo ktoré očakávali pri, krajiny príjímajúce. Možno, že preto, že sme sa dostatočne nesústredili na našu podporu, No myslím si, že jedným z hlavných signálov, ktoré sme získali z našej štúdie pri analyzovaní najväčších eh, dopadov minulých alebo doterajšej podpory je, že v budúcnosti sa musíme oveľa lepšie zamerať alebo oveľa lepšie koncentrovať na určité veci a možno by sme mohli tak, aby sme teda zabezpečili určitú konkurencie schopnosť hospodárskú súťaž na európskom trhu, ale to budú musieť byť dostatočne diverzifikované opatrenia, ktoré zrejme neboli dostatočne dobre zacielené a to by mala byť ehm, vec na riešenie v blízkej budúcnosti. Takisto zdieľam e, názor ehm, zástupcu, ktorý ehm, vypracoval štúdie o dopade na európske krajiny. So všetkými analýzami si myslíme, že k najväčším vplyvom či dopadom už došlo v minulosti a momentálne máme ako dobrú bázu na to, aby sme zabezpečili hospodárskú súťaž domácich producentov. Takisto vážne berieme aj tému, ktorá sa týka životného prostredia. Na toto sa budeme musieť veľmi dôkladne pozrieť. A budeme musieť eh, diskutovať o tom s krajinami, aby sme potom sa rozhodli, že akým spôsobom budeme diverzifikovať časť ich produkcie. ešte možno, že jeden malý bod k kolegovi, ktorý predložil štúdiu. Nepodarí sa nám dosiahnuť nulovú tarifu ako viete, myslím, že pre tie krajiny, ktoré e, momentálne majú už tarifu MFN, tie dosiahnu 214 v roku 2007 a tie z krajiny Latinskej Ameriky, ktoré šli do dohod o voľnom obchode, tam tá tarifa bude 75 v období 2007 až do roku 2020, ale určite nulová tarifa nebude. Takže verím, že sa nám podarilo dosiahnuť dobrú rovnováhu v tejto zložitej situácii a tešíme sa na spoluprácu s vami, konkrétne s pánom Görensom. Ako som povedal, to je celkový balíček a mali by sme sa pokúsiť postupovať paralelne na všetkých eh, frontoch, pretože inak by sme mohli ohroziť tento balíček. Ďakujem, predsednička, a ďakujem aj vám. Teraz uh, uh, nemáme e, Keby ste mohli, chcel som požiadať, keby ste mohli, reagovali pán Goreng veľmi stručne, lebo pani e, de Kajser musí ísť ďalej. Nož, e, ďakujem za slovo, hovorí pán poslanec Görnens a ďakujem všetkým tým, ktorí sa tu dnes vyjadrili. A chcel by som odpovedať na otázku, ktorá sa týkala pesticídov. To je látka, kde musíme uplatňovať princíp platí ten, čo znečisťuje. Myslím si, že nie je súčasťou tohto projektu, aby sme v rámci komunitárneho rozpočtu ešte alebo skoncovali s používaním tohto druhu pesticídu. Takže tu platí princíp, že platí ten, čo znečisťuje, znečisťovateľ. A tak hlavná časť teda rozpočtu na doprovodné opatrenia by mala by mali poslúžiť diverzifikácii. Tu sú dve možnosti. Jednak transformácia, spracovávanie banánov na mieste, tým by sme mohli vyrobiť mnoho výrobkov na báze, bana, alebo mnoho výrobkov sa vyrába na báze banánov, prečo by sa nemohli vyrábať priamo tam, kde sa vyrábajú v tých krajinách a za druhé, pokiaľ táto diverzifikácia by bola ťažká, tak bolo by možno preorientovať výrobu na iné sektory, Myslím si, že tieto doprovodné opatrenia by mohli byť práve vyhradené buď jednej alebo druhej možnosti, alebo obom. Po druhé, my ste hovorili o zámorských oblastiach. E, samozrejme, že situácia sa zmení aj vzhľadom k tomu, že e, zóna krajín mimo AKT sa dostane ľahšie na trh a bude mať rovnaké možnosti ako AKT E, tým pádom budú vlastne sa dostávať na ten istý trh a budeme musieť potom použiť nejaké iné prostriedky, aby sme to mohli tento problém vyriešiť. Pán Martínez hovoril aj o tom, že by sme nemali poškodzovať záujmy tých, ktoré nema, ktorí nemajú žiadne ochranné systémy alebo ktorých nikto ne, ne, ne, to sú tri druh krajín, to sú krajiny, ktoré sú mimo AKT, alebo to sú karibské oblasti a niektoré z e, tých krajín, kde, ktoré nepatria pod AKT, tam sa situácia zlepšuje. Potom máme Latinská Amerika, tam majú veľkú výhodu oproti Afrike, pretože majú v blízkosti trh, ktorý je pre nich oveľa dostupnejší. Takisto si myslím, že tu existuje veľký problém, o ktorom sme ešte nehovorili, a to je problém Afričanov dostať sa na americký trh. Prakticky tam nie sú vôbec zastúpení. A posledný bod, tomto rámci. O tomto som už aj rokoval s komisiou. C'est le régime de l'Union européenne qui est euh, mis en cause depuis... V tomto rámci máme určité možnosti riešenia, pretože viete, že e, tento európsky režim je pochybňovaný už 15 rokov, predovšetkým tými, ktorí kritizujú preferenčné režimy, ktoré boli poskutnuté týmto krajinám. A je to škoda, že nemáme viac času, ale ja sa obetujem v prospech pani De Kaiser, ktorá bude teraz hovoriť eh, predsednička. Dobre, tak teraz sa pustíme do programu, do programu číslo 7. To je zdravot, systém zdravotníckej eh, starostlivosti v subsahárskej Afrike a svetové zdravotníctvo. K tomuto máme významnú správu a dávam slovo pani De Kaiser. Dovolte, aby som poďakovala Šárlovi za to, že sa teda takto obetoval a ja sa obetujem zase v prospech belgického predsedníctva, pretože za chvíľku ma tam čaká rokovanie. My sme momentálne v počiatočnom štádiu z hľadiska výmeny názorov um, k tejto správe. Pokúsila by som sa teda stručne popísať, aké sú zámery tejto správy, ktorá už bola podpísaná zo široka a chcela by som vás informovať o tom, akým smerom by som chcela túto správu koncipovať. Vychádzame z konštatovania, ktoré je pomerne hrozné, z hľadiska rozdielov, ktoré tu existujú medzi Európanmi, z hľadiska predpokladanej dĺžky života a Afričanmi. Rozdiel dokonca môže byť 30 až 40 rokov a samozrejme, že tu existuje celý rád faktorov, ktoré môžu vysvetliť, prečo sú tu takéto rozdiely. E, jednak sú tu rôzne epidémie, malária, AIDS a podobne, ale predovšetkým je to chudoba a nedostatočný rozvoj tohto kontinentu. Taktiež nedostatočná práva veci verejných v niektorých krajinách a takisto už v poslednej dobe aj dopady finančnej krízy, ktoré ešte výrazne spôsobili schudobnenie viacerých krajín. A keď toto všetko dokopy spočítate, tak vlastne dopracujete sa k tragickej situácii. Samozrejme, že na túto situáciu e, boli rôzne reakcie. A na našom výbore sme hovorili o význame a taktiež obmedzení tých tzv. vertikálnych fondov, ktoré určite poskytli alebo priniesli niektoré výsledky, ale hovorili sme aj zároveň o tom, že ako ťažko sa vybuduje taká zdravotná starostlivosť, ktorá by mohla byť horizontálna. Aspoň takým spôsobom som ju nazývala ja v tom prvom návrhu aby to bola dostatočne vertikálna infraštruktúra, pretože vieme, že príčiny medzi príčiny úmrtnosti patria epidémie, ale množstvo e, umrtí je spôsobených nedostatočnou starostlivosťou v tehotenstve alebo po pôrode alebo nedostatočná starostlivosť o novorodeniatka. Čiže toto všetko sú problémy chudoby. Horizontálna zdravotná starostlivosť by mala byť e, posilnená a mala by využívať medzinárodnú pomoc. To je dôležitý bod. Keď sa pozrieme na financovanie horizontálnej zdravotnej starostlivosti, tak vidíme, že vertikálne fondy pohltili veľkú časť medzinárodnej pomoci, ale taktiež aj veľkú časť charitatívnych príspevkov. Čo sa týka horizontálnej zdravotnej starostlivosti, tu je európsky nedostatok a žiaľ, Nedokážeme si zatiaľ predstaviť, aby bola horizontálna starostlivosť života schopná len vďaka daňovým príjmom daného štátu. No preto je dôležité sa sústrediť, čo je aj vlastne smyslom tejto správy, sa sústrediť na také financovanie, ktoré by vlastne pochádzalo od samotných eh, obyvateľov a ďalej z iniciatív, ktoré sa zrodili v Afrike v 90. rokoch a rozšírili sa potom v celých stovkách. To sú rôzne systémy mikropoistení a rôznych eh, vzájomných poistení. To sú organizácie, ktoré sa šíria, ktorý, alebo rozširujú, ktorých eh, činnosť rastie. Ich činnosti sú pomerne málo koordinované, ale vychádzajú z sú postavené na solidarite, čo je v Afrike dosť dôležitá vec. Viete, že v Afrike funguje skôr taký mechanizmus, že pokiaľ niekto z nejakého kmeňa má zdravotný problém, tak všetci ostatní dajú dokopy svoje prostriedky, aby tomu pomohli. Čiže tu fungujú také určité, také nejaké vzájomné vzťahy, ak by sme to takto nejako mohli nazvať. Čiže nejedná sa o pravidelné príspevky, ale obyvateľia už um, začínajú uvažovať o takýchto možnostiach nejakým spôsobom vopred platiť nejaké čiastky, neviem veľké čiastky, ale aspoň nejaké čiastky do týchto systémov poistenia, aby to bolo, aby to bolo určitým spôsobom spolahlivé. Pustili sa do toho viaceré krajiny, ako napríklad Burkina Faso, Kongo, Burundi, Kaberské ostrovy. Postupovali takýmto spôsobom, niekedy práve v spolupráci s mimovládnymi organizáciami, niekedy spolupracovali s európskymi vzájomnými poisťovňami, či už to boli nábožensky založené, napríklad kresťanské organizácie, tam pôsobia takisto aj socialistické organizácie. A teraz je tu určitá snaha na medzinárodnej úrovni prepojiť tieto systémy vzájomnej pomoci tak, aby bolo možné zabezpečiť určitý druh alternatívneho financovania, ktorý by doprevádzal tie rodiace sa oficiálne systémy. Je to veľmi zaujímavé z hľadiska spoločnosti. Opiera sa to o africké hodnoty a pre nás to predstavuje určitú solidaritu sever-juh, ktorá je videná trochu iným, iným pohľadom. Takže základnou myšlienkou celého je zamerať sa na tieto mm, systémy a odporučiť komisii celý rad postupov, ktoré sa týkajú horizontálnych zdravotných systémov. africkej populácii určite nemá zmysel vyplatiť niečo vopred, pokiaľ si nie sú istí, že za tým napokon budú nejaké nemocnice a nejaké zdravotné strediska. Pretože nebudú platiť, keď nie sú si istí, že táto infraštruktúra tu nebude. To znamená, že je tu určité dynamické prepojenie medzi tým horizontálnym systémom a tvorbou týchto tzv. vzájomnostných informácií, eh, vzájomnostných eh, zoskupení. Je to všetko celkom zaujímavé, pretože nám to umožňuje vidieť niečo trvalé, niečo, čo sa opiera o hodnotu solidarity. To je veľmi výrazná hodnota, ktorá v Afrike existuje. A je to niečo iné, než len obyčajný model naliehavého zdravotníckého systému, tak ako mm, momentálne fungujú mimovládne organizácie. A v krajinách, ktoré sú najčastejšie alebo najviac postihnuté konfliktami, tak tam, tam fungujú mimovládky, ktoré poskytujú bezplatnú pomoc a mm, starostlivosť, ale my vieme, že táto bezplatná starostlivosť práve nie je tá forma, ktorú by sme chceli vidieť v tom dlhodobom horizonte v týchto krajinách. Práve na, naopak musíme nájsť spôsob pomôcť Afrike nájsť také organizácie alebo vznik takých organizácií, ktoré by mohli byť nezávislé a schopné. Takže to je vlastne zameranie tejto správy alebo tohto prvého návrhu správy. Myslím, že správa ešte nebola preložená, ale som ochotná s každým, e, aj s celým teda môjim tímom a sekretariátom preskúmať všetky vaše prípadné návrhy alebo odpod, nejaké slova podpory. Chcela som vás teda oboznámiť, aký je uhol pohľadu, ktorý som si vybrala ja. a ktorí môžu získať podporu ostatných politických skupín. Takže, pani predsednička, ďakujem a budem počúvať, čo povedia kolegovia. Kolega Mičo, máte slovo, nech sa páči. Vážená pani predsednička, budem veľmi stručný. V prvom rade vám chcem, chcem poďakovať. Chcem poďakovať pani e, Kaiser za jej správu. Nemám tú kópiu, moje, moje kancelárie možno mal, nemajú nemám ju pred sebou. E, pevne verím, že tu je všeobecný koncenzus ohľadom týchto tém, ktoré sa nachádzajú v tejto správe. Viem, že všetci sa obávame o témy, ako je HIV, malária a tak ďalej. To všetko má naozaj obrovský dopad. A sú to rozhodne témy, ktorým sa musíme venovať, ale Eh, musím povedať len veľmi stručne, že som bol šokovaný pred niekoľkými týždňami, keď sme počuli eh, prezentáciu o eh, nekomunikačných chorobách v rozvojovom svete a zistili sme napríklad, že, že, že srdcové príhody alebo zvýšený krvný tlak alebo porážky ehm, ktoré by sme nazvali ako normálne choroby, na ktoré sme zvyknutí tu na západe, tak povediac, sú častokrát Eh, až mimo všetkých tabuliek v tom, ako, pri, eh, tom, ako prispievajú k umrtiam v týchto krajinách. Majú obrovský nárast a nepripisujeme im obrovský eh, obrovskú dôležitosť, ako si zaslúžia, ako aj iné komunikačné choroby, ako iné nákazlivé choroby. Takže musíme skúmať, čo je príčinou úmrtia, čo je príčinou bolesti, bez ohľadu na to, o aký pôvod alebo aký koreň tieto choroby alebo tieto úmrtia majú. A neviem, aký je presne plný obsah tejto správy, ktorý spomínala pani De ale rozhodne musíme robiť všetko, čo je v našich silách, aby sme zabezpečili dobré a kvalitné zdravotné služby pre rozvojový svet, ak si správne pamätám a e, skúšam iba svoju pamäť. A predovšetkým e, úroveň e, srdcových príhod medzi ženami bola obrovská. Tam sme mali HIV, maláriu a potom takto vysoko boli niekde srdcové príhody. Takže toho bolo naozaj veľmi veľa a musíme sa, tomu, musíme sa tomu venovať, aby sme zistili, čo dokážeme v tomto smere spraviť a teším sa na kopiu tejto správy a pevne verím, že dosiahneme koncenzus ohľadom obsahu tejto správy. Musíme to naozaj spraviť. Ľudia potrebujú tento akútne akútne potrebný um, rozsah služieb zdravotnej starostlivosti, o ktorých toľko hovoríme. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Pán Gerenc, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ja pevne verím, že pani Dekajzer tu nebudeme zdržiavať príliš dlho. Rozhodne treba povedať, že to je dobrá, zacielená diskusia. A mali sme tu vlastne diskusiu aj v rámci mileniových rozvojových cieľov. Nevidíme tu príliš veľa ambícií v týchto oblastiach, takže v tomto smere naozaj blahoprajem pani Dekajzer za za to, že sa dokázala pozrieť na tieto jednotlivé miesta, na tie vlastne aspekty, čísla, to všetko sme vlastne žiadali od nej, e, dve vyjadrenia. K tejto dohode nemáme zatiaľ pripravené nič a čo sa týka prípravy k zdravotným e, systémom, nemáme nič, čo by sme mohli poskytnúť do takejto e, poistnej schémy. Ani oni nemajú nič, čím by mohli zaplatiť za to, čo by sme mohli nazvať zdravotnou starostlivosťou. My máme viaceré rôzne zdroje Máme tu napríklad e, fond e, pre boj proti malárii, tuberkulóze a máme tu ďalšie fondy proti HIV, máme tu e, SAL projekty. Takže pani Dekajzer je možno mohla rozmýšľať o týchto veciach vo svojej správe. Čo sa týka partnerstiev, Eh, mohli by sme sa pozrieť eh, na analýzy tých expertov, o ktorých sme práve počuli. Sú tu rôzni experti na úrovni inštitúcií, ako je napríklad OSN, máme tu napríklad ILO, eh, oni by rozhodne mohli napomôcť tomuto procesu. Myslím si, že je rovnako dôležité, aby sme sa pozreli aj na regionálny rozvoj a regionálnu úroveň, a tu počiarkli. Napríklad na dvoch rôznych straniach Nigeru Máme, máte nemocnicu na jednej strane, ktorá vlastne robí aj e, máte aj e, nemocnicu, ktorá robí autopsiu a potom nemá, na druhej strane máte nemocnicu 50 km odtiaľ, ktorá nerobí nič z toho. A, takže sú tu naozaj veľké rozdielie v rámci malých regiónov. A v tomto smere rozhodne musíte zabezpečiť, aby tie nemocnice presne vedeli, aké sú ich reálne potreby. Musíte mať v e, dispozícii nemocnice, ktoré budú adekvátne vybavené. Potrebujete urobiť akýsi register nemocníc a ich potrieb. No a e, tretí bod, tým by som to rada aj ukončil, v súvislosti s vyjednávaním, kde diskutujeme o medzárodnom obchode v Hongkongu. Expert ILO spomenul veľmi obdivuhodnú vec a síce e, v rámci obchodovania medzi africkými krajinami africké krajiny ktoré majú malé výsledky v oblasti obchodného rozvoja, sú tými krajinami, ktoré na seba nechcú brať žiadne riziko. Ehm, ľudia, ktorí exportujú, musia periodicky prispôsobovať svoj sortiment, pretože inak nebudú môcť e, po, pre, poskytovať svoje výrobky na našom trhu a práve preto potrebujeme investovať do nových produktov a to je zároveň synonymum rizika. Ale tieto rizika na seba neberú ľudia, ktorí majú minimálne sociálne poistenie alebo zdravotné poistenie a práve preto iniciatíva pani Kaiser umožňuje tak trochu prerušiť tento začarovaný kruh Musíme teda začať od začiatku sociálnym zabezpečením a rozvíjať obchod. Tieto dve veci sú spolu naozaj veľmi úzko prepojené. E, v týchto krajinách, ktoré spolu e, rozhodne nič teda nemajú. Ďakujem pekne. Komisia má slovo, nech sa páči. Pán Gare, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem veľmi pekne aj za e, tieto prvé názory, za túto prvú výmenu názorov. Zatiaľ sme nemali šancu vidieť návrh správy. Veľmi sa na to tešíme. Tá prvá reakcia, ktorú, ktorú sa môžeme podeliť, je to, že pevne verím, že to berie do úvahy aj to oznámenie Eh, ohľadom úlohy zdravia a európskej podpory, zároveň tie sprievodné dokumenty, ktoré sme zaslali Európskemu parlamentu a zároveň aj eh, tie nedávno schválené závery rady ohľadom európskej úlohy pri globálnom, eh, globálnej zdravotnej starostlivosti. Myslím si, že te, ten, tá téma je naozaj veľmi dôležitá, financovanie zdravotnej starostlivosti. A to napriek skutočnosti, že prístup v týchto oznámeniach a v záveroch rady je pomerne široký vo svojom charaktere. To, čo sme cítili v komisii a takisto, čo sme potom neskôr videli aj v rade, bolo to, že potrebujeme kroky rozvojovej politiky dať do súladu e, s koherenciou a so súladom veľmi dôležitých kritických tém, ktoré sa dotýkajú globálneho zdravia v rozvojových krajinách, najmä témy, ktoré sú spojené s eh, migráciou, dopadom na zdravotný stav populácie, pracujúce populácie, eh, na tých, ktorí sú dotknutí eh, obchodom, prístupu k zdravotnej starostlivosti, ale aj ďalšie tri oblasti, ktoré sa týkajú tri, iných troch politických tém, potravinovej bezpečnosti a, a, a životného prostredia. A v tomto smere tá ďalšia téma, ktorá bola veľmi silná v tomto oznámení, bola tá, ako dokáže rozvojová politika prispieť efektívnejšie k univerzálnemu pokrytiu služieb. A v tomto smere e, sme veľmi silne zdôrazňovali aj vlastne väčšiu mieru e, rovnosti medzi distribúciou pomoci medzi jednotlivými krajinami. E, vidíme, že tu máme vlastne schému architektúru, ktorá poskytuje rôzne pomoci a v zásade sme sa snažili posilniť tieto zdravotné systémy alebo systémy zdravotnej starostlivosti, ktoré majú veľmi slabú úroveň v mnohých krajinách v subsaharskej Afrike, ale aj v ďalších regiónoch sveta. A máme pocit, že ten hlavný spôsob, ako to dosiahnuť, je prostredníctvom zosúľaďovania tejto rozvojovej pomoci, ale zároveň aj tým, že budeme vytvárať efektívny politický dialog o zdravotnej starostlivosti. Je To jedna z tých slabostí, z tých slabých, jedna z tých slabých miest, ktoré dvor auditorov identifikoval v rámci analýzy fóriem podpory v subsaharskej Afrike. V rámci tohoto dialogu takisto vidíme, že jedna z týchto prioritných tém je férové financovanie od roku 2009 sme naozaj veľmi intenzívne pracovali na týchto témach. Diskutovali sme o tom s relevantnými partnermi, aj členskými štátmi, akademikmi, partnerskými krajinami a rozhodne treba povedať, že to je téma, ktorá je naozaj mimoriadne akutná. Komisia nemá nejakú politickú líniu ohľadom férového financovania, ako určite viete, 27 členských štátov EÚ má veľmi odlišné schémy ohľadom financovania zdravotnej starostlivosti, ktoré sa navzájom líšia a to, čo cítime, je to, že máme aké spoločné princípy, eh, v rámci ktorých musíme diskutovať, musíme eh, to posudzovať a, a to všetko závisí od solidarity, od rovnosti, kvality starostlivosti a univerzálneho pokrytia. Jedna z tých tém, ktorú by sme mali zobrať do úvahy, je to, že dobrovoľný, dobrovoľná schéma zdravotného poistenia, ktoré ste spomínali, hoci tu sú naozaj veľmi zaujímavé skúsenosti z niektorých krajín, e, to celkové pokrytie v subsahárskej Afrike je naozaj veľmi nízke. V priemere e, viac ako polovica výdavkov na zdravotnú starostlivosť sú priame platby od pacientov e, poskytovateľom zdravotnej starostlivosti pričom to má naozaj častokrát devastujúci dopad na domáce financie. Prispieva to k e, väčšej chudobe a má to naozaj e, obrovské, obrovské dopady na e, úroveň chudoby. Z celkového objemu súkromných výdavkov viac ako 10 si žiadajú schémy zdravotného poistenia pričom tieto schémy zdravotného poistenia sú dobrovoľného charakteru. To pokrytie v týchto krajinách, ktoré sme sledovali, ktoré sme monitorovali, je iba e, nedostatočné, je iba čiastočné a nemá adekvátnu šírku pokrytie. Takže v tomto smere, ako ste správne povedali, musí to byť spojené s tým, že budeme posilňovať zdravotné systémy a to prostredníctvom domácej, ale aj medzinárodnej podpory, tam, kde to je nevyhnutné, najmä v konkrétnych krajinách, ktoré e, čelia obrovským verejným výdavkom v oblasti e, zdravotnej starostlivosti. Pevne veríme, že dokážeme sa zapojiť efektívne do vašej výmeny názorov, aj do vašej diskusí. Pevne veríme, že tá rozpráva zoberie aj do úvahy aj e, dimenziu globálneho zdravia, globálnej, globálnej zdravotnej starostlivosti a zároveň to bude brať do úvahy kľúčové politiky, ktoré máme a posledná téma, ktorá nám pripadala dôležitá, ktorú treba určite spomenúť, je, že v súčasnosti, ako ste správne povedali, a tu je akási multiplicita vertikálnych iniciatív, alebo týchto špecifických programov. Máme viac ako 140 týchto programov e, vymenovaných a existuje tu istý zmetok medzi e, lídrami na globálnej aj národnej úrovni, častokrát tu verejné inštitúcie, vlády a tak ďalej. A VHO a ďalšie organizácie majú v tomto smere pomerne slabú pozíciu, e, najmä v porovnaní, respektíve v kontrakste s bežnými iniciatívami, ktoré E, sú financované v rámci súkromných fondov alebo multilaterálnych e, schém. Takže to sú len také predbežné vyjadrenia, tešíme sa na našu výmenu názorov a na záverečnú podobu správy. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem pekne a slovo má pani De Kaiser. Nech sa páči, aby ste zhrnuli debatu. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Rada by som poďakovala pánovi Mičelovi za jeho úvodné poznámky a bohužiaľ ten text nebol k dispozícii. Myslím, že ešte nebol preložený, ale v zásade, v zásade je tu minimálne, aké sú to základné body na papieri, o ktorých budeme môcť diskutovať. Tak sa ďakujem aj e, Charlesovi, Charlesovi a osvojila som si tvoju myšlienku tej, e, tej konkrétnej dimenzie, ktorú do svojej správy vsuniem a táto myšlienka dokáže byť určite, e, dokáže mi určite vtesnať do správy podobne ako aj ďalšie. Ale to je predovšetkým relevantné, keď rozmýšľate na celkový cieľ tejto správy. A ďakujem pekne aj komisii za vyjadrenia. E, rozhodne som zobrala do úvahy oznámenie komisie. Viem, viem, že, e, ak, viem aké sú e, závery a poznám aj odporúčania dvora auditorov. Takže za to všetko vám veľmi pekne ďakujem a uvidíme, akým spôsobom to dokážeme spojiť ale v zásade tá cieľ správy z vlastnej iniciatívy nie je len v podstate opäť a znova písať závery, ktoré už boli spravené, lebo to neprináša žiadnu predanú hodnotu. Samozrejme sa snažím zobrať do úvahy to, čo bolo spravené inde, ale zároveň to, čo sa snažím dosiahnuť, je e, sústrediť sa na niekoľko kľúčových bodov, ktoré podľa môjho názoru musia byť vypichnuté. Nie, že by sme mali na ich úkor potom prehľadať ďalšie, ale v zásade E, sa nesnažíme opätovne tvoriť text, ktorý už existuje. A mimochodom je to naozaj vynikajúci text e, zo strany komisie. E, no a teraz ďakujem pekne, idem na prezentáciu belgického predsedníctva a pani Žoli, ospravedlňujem sa, bohužiaľ sú tu ďalšie body na programe, ktoré sú veľmi zaujímavé, ktoré by som sa rada zúčastnila, ako napríklad naša návšteva v pásme Gazy a vzťahy medzi Izraelom a Palestínou a nebudem tu môcť byť na túto diskusiu, ospravedlňujem sa a pani predsednička hovorí, že pani de Kaiser rozhodne bude chýbať, takže Ďakujem pekne za vašu účasť. A teraz pôjdeme k ďalšiemu bodu, bodu programu číslo 8, ktorým je monitoring programovej podpory v rozvojových krajinách. Ako určite viete, e, výbor pre rozvoj e, si objednal štúdiu, ktorá mala identifikovať e, efektivitu parlamentného dohľadu nad rozpočtovou podporou, ktorá je dodávaná partnerským krajinám. Táto štúdia bola uskutočnená Európskym think tankom, ktorý analyzoval, ako e, Európsky parlament a dvor auditorov v troch krajinách AKP, v Dominikánskej republike, Ghane a v Burkine Faso, ako to prispieva e, k tvorbe rozvoje pomoci zároveň k efektívnym, transparentným demokratickým nástrojom. Preto dávam slovo pani Kok, ktorá e, zastupuje inštitút Zudvind, tak aby nám ona mohla predložiť tieto závery a to, čo vyplýva z ich štúdie. Pani Kok, máte slovo, nech sa páči, na 20 minút. Um, as Eva Jolie said... Ako už povedala pani Jolie, bolo by najlepším všimnúť si štyri otázky, ktoré sformuloval Európsky parlament. Jednak úloha a účinnosť parlamentov pri uh, monitoringu rozpočtovej podpory, ďalej účinnosť auditorských inštitúcií, najmä najvyšších kontrolných orgánov. V tomto smere tretia otázka. Do akej miery e, rozhody krajín darcov e, sú pod vplyvom e, skúmania národných kontrolných mechanizmov a ďalej rozsahov činnosť opatrení Údaje informácií sa zbierali najmä e, formou semistrukturovaných e, e, rozhovorov v týchto štyroch krajinách. Napriek tomu, že sa títo krajiny považujú za dobre fungujúce, národné kontrolné mechanizmy majú viaceré nedostatky. Okrem toho, politická situácia, riadenie verejných financií a najmä systémy vonkajšieho auditu sa líšia. Tieto krajiny sú dobrou základňou na porovnanie tých krajinách, kde e, podpora rozpočtu e, v Porkino Fase v Ghane je to asi 30 a kde e, ako v Dominik- Dominikánskej republiky táto podpora je menej významná, 4 Keďže rozpočtová podpora je spojená s národným rozpočtom, kontrolná úloha parlamentu sa musí skúmať v rámci celkového rozpočtu, nielen z hľadiska rozpočtovej podpory. To znamená, že všímame si celkový rozpočtový cyklus e, a úlohu parlamentu pri kontrole ex ante ex post. Naše zistenia hovorí o tom, že úloha parlamentov v týchto troch krajinách je slabá, pretože sú e, určité nedostatky administratívne, politické a správne. Okrem toho e, je iba mála údajov o tom, že ich úloha sa zvýšila, odkedy sa zaviedla rozpočtová podpora. Máme pozitívne príklady v Gáne e, v etape ex post e, väčšia e, promptnosť v súlade s verejným vypočetím znamenalo určité zlepšenie v Dominikánskej republiky. Z hľadiska účinnosti boli zavedené nové ustanovenia ústave a teraz parlament má viac času, aby mohol skúmať návrhy rozpočtu Tiež sme zistili, že jednotlivé parlamenty ešte nie sú e, sústavne integrované do procesu poskytnutia podpory. Neexistuje tam žiadny politický dialog alebo kontrol v Gáne napríklad. E, Medzinárodný odbor, e, odbor medzinárodnej podpory z Veľkej Británii požiadal o, o takú podpo, o, zapracovanosť, ale nebola schválená. Zistili sme, že poslanci v Burkine Faso E, zúčastňovali sa ako pozorovateľa politického dialogu, ale, všet, ale nie všetci poslanci o tom vedeli. To znamená, že veľmi dôležitú úlohu e, zohrávajú informačné toky. A zatiaľ nie sú dostatočné. Napríklad v Háne a Dominikánskej republiky väčšina poslancov, s ktorými sme mali pohovor, nevedeli o tom, že existuje rozpočtová podpora. Zatiaľ, čo v Burkino Fase mali eh, svoju vlastnú dohodu, ale že tomu venovali 75% svojho času. Celkový výsledok hovorí o tom, že eh, eh, podpora rozpočtu je dôležitým krokom z hľadiska parlamentnej kontroly, avšak nie znamená automatické posilnenie úlohy parlamentu, pokiaľ chýba harmonizovaný prístup zo strany darcovských štátov čo sa týka eh, najvyšších kontrolných eh, úradov, zistili sme, že odkedy bola zavedená rozpočtová podpora, eh, príslušné kontrolné orgány vo všetkých troch krajinách sa posilnili. Napríklad v Dominikánskej republike sa posilnila mm, výrazným spôsobom nezávislosť NKU. Takisto práve kongres stanovuje predsedu Najvyššieho kontrolného úradu Burkina Faso sa zlepšila e, predkladanie správ z hľadiska času. Napríklad v roku 2008 e, eh, prvá správa o rozpočte e, bola predložená parlamentu do 6 mesiacov, zatiaľ čo do roku 2007 sa rokovala o, o rozpočte z roku 2004 je veľmi dôležité zaviesť do praxe odporúčania kontrolných orgánov. Okrem toho NKU nie sú dostatočne integrované do procesu, ktoré zabezpečujú podporu rozpočtu. Nemajú dostatok informácií o e, prítoku e, finančných prostriedkov. Napríklad e, v Dominikánskej republiky boli údaje o tom, že pracovníci ministerstva financí mali málo informácií o takýchto vonkajších tokoch peniazí. Čo sa týka um, druhého cieľu prískej eh, deklarácie, zistili sme, že rozpočtová podpora uh, posilnila uh, používanie uh, kontrolných uh, mechanizmov, napríklad v Ghane. krajiny, ktoré poskytujú prostriedky, využívajú správy NKU. Nie, deje sa to však v Dominikánskej republike. Pokiaľ ide o organizácii vnútornej kontroly. Zdá sa, že e, tiež sa menšej podpore zo strany darcov a e, predpokladá sa o nich, že sú príliš viazené na vládu a nemôžu zohrávať nezávislú úlohu. Tiež sme e, si všimli občianskú spoločnosť, najmä v tých krajinách, kde finančný manažment je slabý. Takéto organizácie občianskej spoločnosti zohrávajú dôležitú úlohu a vo všetkých troch krajinách posilňujú svoju úlohu, najmä prostredníctvom mechanizmov sociálnej zodpovednosti, e, skladania účtov pred e, obyvateľmi a v rámci spolupráce s, S parlamentom. Zlepšenie e, takýchto mechanizmov kontroly využívajú synergické účinky, napríklad k Ghane. Posilnenie NKU znamenalo aj zvýšenie aktivity e, výboru pre verejné e, účty a e, zvýšeniu informovanosti. To znamená, že treba nielen posilňovať jednotlivé inštitúcie a využívať aj synergizmus. Pokiaľ ide o tretiu otázku, neviem, či viete, čo znamená PIFA. PIFA to je organizácia, ktorú e, vytvorili e, darcovské krajiny a hodnotenie činnosti sa e, robilo vo všetkých troch štátoch. Avšak to, že parlamente a NKU nemali dobré známky, znamená, že neovplyvňovali rozhodnovanie o rozpočtovej podpore. V Dominikanskej republiky dostali známku D, čo je najhoršie, ale rozpočtová podpora bola predsa len poskytnutá. Je to tým, že e, sa používajú dynamické pohľady e, na e, splnenie kritérií na poskytnutie rozpočtovej podpory. A keď príslušné organizácie sú slabé, to nediskvalifikujú ich automaticky z poskytnutie takéto podpory. Neexistuje premá prepojenosť medzi PIFA a nárokmi na všeobecnú podporu rozpočtu. Je to tým, že hlavný dôraz e, sa kladie na reformu, ani na súčasný stav. To znamená, že okrem rámca PIFA usmernenie nepožadujú povinného hodnotenia národných kontrolných mechanizmov. Tiež sme zistili, že definície kontrolných mechanizmov nie sú postačujúce, pretože nevždy zahrňajú parlament, NKU alebo e, aktérov e, občianskej spoločnosti. Čiže keď sa dívame na e, skladanie účtov o rozpočte, zistujeme, že darcovia sa sústredujú skôr na vnútorný cyklus a vládne organizácie na technické administratívne hľadiska e, riadenia e, verejných financií, zatiaľ čo sa nezohľadňuje úloha kontrolných orgánov a aktérov verejnej občianskej spoločnosti. Pokiaľ ide o štvrtú otázku, podmienky zo strany e, darcov a sprievodné opatrenia, v rámci e, toho pochopenia, o ktorom som hovorila, e, je to veľmi dôležitá otázka vo všetkých troch krajinách a podmenenosť a sprievodné opatrenia tiež zvyšujú účinnosť používaných opatrení darcovia sa zúčastňujú posilnenie potenciálu kontrolného potenciálneho parlamentu a NKU a to nepochybne posilňuje príslušné inštitúcie. E, Európska e, komisia zatiaľ ešte sa nezaslúžila výrazne o posilnenie parlamentov. Častokrát sa pritom spomína e, Ústredná banka Kanady, nie však Európska komisie. financovanie rozpočtovej podpory a nie je Napríklad v štúdii o Dominikánskej republike a Burkina Faso e, nezistili sme e, vyčlenenie e, finančných prostriedkov na financovanie takýchto kontrolných mechanizmov. V Gane 2% celkového programu sa určilo aktérom občianskej spoločnosti na kontrolné účely a 1% na posilnenie kontrolnej úlohy parlamentu. Nerobí sa to však sústavne prípade Ghany, napriek tomu, že ide o krok správnym smerom, treba uvažovať o zvýšení e, e, objemu finančných prostriedkov, ktoré m, nie sú vyvažené. E, v celku sme zistili, že dopad na e, e, internú zodpovednosť, e, e, ktorú má rozpočtová podpora, e, je, tento dopad je slabý. E, totiž veľký dôraz sa kladie na administratívne technické hľadiska, riadenie, zatiaľ čo posilnenie parlamentom nezávislých masovo-komunikačných prostriedkov a občianskej spoločnosti zohráva marginálnu úlohu. Z hľadiska krátkodobých riešení e, je dôležité vedieť, že pod rozpočtová podpora neznamená automatické posilnenie e, kontroly a zodpovednosti toto je kľúčová otázka najmä v Burkina Faso. Treba e, zabezpečiť podporu darcov z hľadiska podpory kontrolných mechanizmov s tým, aby táto kontrola sa posilnila z dlhodobého hľadiska. Máme 5 kľúčových e, odporúčaní. V rámci e, programovania a prípravy rozpočtovej podpory usmernenie e, zo strany komisie musí posilňovať kontrolné mechanizmy a takéto definície by mali zahrňať kľúčové e, dohľadné alebo dozorové e, organizácie a tri, dva druhy zodpovednosti. Horizontálna a schopnosť štátnych inštitúcií zabezpečiť kontrolu. Existuje ešte vertikálna zodpovednosť, ktorá znamená mechanizmy občianskej spoločnosti a jednotlivých občanov. Je zaujímavé, že parlament zohráva e, kľúčovú úlohu aj vo vertikálnej zodpovednosti, e, zodpovednosti, pretože e, funguje ako zástupca občanov. Druhá odporúčanie, druhé odporúčanie kontrolné mechanizmy najmä e, parlament e, musí e, byť pripravený ešte pred poskytnutím rozpočtovej podpory. To znamená, že treba urobiť samostatnú kontrolu schopnosti parlamentu a zabezpečiť externú kontrolu silných a slabých stránok. Treba zabezpečiť posilnenie potenciálu parlamentu z hľadiska kontrolných činností a v prípade zistenia určitých e, silných a slabých stránok e, je možné zabezpečiť harmonizované riešenie nedostatkov. A tento proces musí byť e, individuálne vypracovaný s prihľadnutím na požiadavky jednotlivých krajín a zabezpečovať e, plnenie požiadavek budovania potenciálu jednotlivých krajín. Komisia by mala lepšie vyvažiť e, e, poskytnutie rozpočtovej podpory z hľadiska posilnenia aj kontrolných mechanizmov, pretože vo všetkých krajinách, ktoré dostávajú takúto podporu, takéto mechanizmy sú neefektívne. To znamená, že čas prostriedkov treba vyčleniť na posilnenie vertikálnej zodpovednosti veľký dôraz na úlohu parlamentov e, z hľadiska e, kontroly plnenia stanovených cieľov. Ehm, treba si uvedomiť, že exekutívna moc musí mať možnosť kontroly z hľadiska zabezpečenia stanovených e, ukazateľov. Môžu tu byť určité problémy z hľadiska transparentnosti alebo včasného prekladania rozpočtu parlamentu. Myslím si, že e, je reálne zabezpečiť integrovanie parlamentu a NKU do politického dialogu a ročných revízií. E, e, môže byť posilnené výmena informácií. Je dôležité, aby predstaviteľa kľúčových výborov, finančného výboru alebo verejných financií dostávali pozvanku na dialog, alebo aby predstaviteľi exekutívy skladali účty pred parlamentom. Taktiež je možné predkladať parlamentu správy so všetkými informáciami a zabezpečiť dosiahnutie príslušných dohôd v rámci politického dialogu, aby parlament vedel, čo všetko robí exekutíva. Novší vývoj v Gane, o tom píšu aj noviny, napríklad bola vytvorená e, e, parlamentná platforma venovaná viac donorovej podpore s tým, aby poslanci a darcovia mohli spolu e, diskutovať o dosiahnutí mileniových cieľov a aby mali platformu pre dlhodobú podporu zo strany parlamentu. Je to nepochybne krok správnym smerom, ale ťažko ešte hovoriť o tom, či toto opatrenie bude úspešné. Odporúčanie pre Európsky parlament. EP by mal e, e, e, zobrať otázku rozpočtovej podpory a kontroly do existujúcich rámok, napríklad v rámci parlamentného zhromaždenia a to, tomu môže napomôcť úrad na podporu parlamentnej demokracie. Počas rozhovoru s komisiou sme zistili, že komisia teraz prehodnocuje svoje usmernenie a že bude pripravovať zelenú knihu o rozpočtovej podpore, ktorá vyjde na jeseň to znamená, že treba zabezpečiť, aby títo odporúčania sa dostali aj do zelenej knihy. Ďakujem pekne. Merci beaucoup. Monsieur Goerens, vous avez demandé la parole. Pán Goerens, nech sa páči, máte slovo. Merci, je trouve cet aperçu euh, extrêmement... Ďakujem. Ja si myslím, že tento prehľad bol veľmi užitočný. len nie som celkom spokojný z hľadiska následovných akcií alebo to, čo to nasleduje. Pretože keby ste boli na mieste komisie, ktorá musí rokovať o dohodách o hľadom tohoto rozpočtového podporného rámca, asi by ste bola, volali ste za takúto dôslednú podmienenosť? To je prvá otázka. A potom druhá otázka súvisí s korupciou. Poznáte nejaký jeden príklad kde existuje uspokojivá situácia z hľadiska naplnenia tejto rozpočtovej podpory a kde sú platení člen Európskeho parlamentu nesprávne. Pretože viete, že pokiaľ nie je dobre platený úradník, je to veľmi veľký problém Môžete v takejto situácii vychádzať e, z, správ, z toho, že tá správa verejných prostriedkov sa robí správnym spôsobom? Tak ako sa to deje vlastne som tejto rozpočtovej podpory, možno, že to bola taká jednoduchá, dokonca až hlúpa otázka. Teraz na slovo pani Keller. Um, prepačte, nebola som to prvý, na, prvú čas, na prvej časti vašej prezentácie, ale keď som sa dívala na vašu správu, sú tu dve veci, ktoré mi neboli celkom jasné. Konkrétne, aké percento podporného rozpočtu EÚ um, ehm, má vplyv na tie krajiny, ktoré ste preskúmali aj takisto, kam ide ten trend, alebo ako sa vyvíja trend, či sa zvyšuje alebo znižuje rozpočtová podpora v tých krajinách, eh, ktoré ste skúmali, teda podpora zo strany EÚ, keby ste sa teda k tomuto trochu vyjadrili. A keďže som tu nebola v prv, prvej časti, možno položím hlúpu otázku, ale chcela by som vedieť, čo... To, čo hovoríte, že to je zaujímavé aj zo skúseností v tých krajinách, v ktorých ste boli pôsobili. Možno, že to umožňuje Európskom parlamentu vykonávať svoju kontrolnú činnosť. Vy ste napríklad tam boli a možno viete lepšie, že čo fungovalo, čo nie. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Pán Noiser, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne za veľmi komplexnú správu. Myslím si, že táto správa je naozaj veľmi e, potrebná. Keď diskutujeme o rozvojovej pomoci so svojimi občanmi a spoluobčankami, stále sa na to pýtajú a myslím si, že v tejto správe sú viaceré body, e, v súvislosti s ktorým človek dostáva pochybnosti ohľadom účinnosti rozvojovej pomoci Myslím si, že rozpočtová pomoc je dôležitým nástrojom na budovanie parlamentných štruktúr, na ich ďalší rozvoj. Nazdávam sa však, že zatiaľ je to predbežná správa a musíme mať na konci tejto správy jasné odporúčania ohľadom toho, ako E, komisie by malo skutočňovať kontrolu a akým spôsobom my ako poslanci by mali kontrolovať komisiu. Toto by malo byť e, akože, ukazovateľom našej spoločnej práce. A teraz slovo má komisiu. Neviem, kto za komisiu sa teda musí ujímať slova k tejto téme. Merci, madame présidente. Donc... Ďakujem pekne, pani predsednička. Som Jose Gutierrez, som predsedom výboru DG pre rozvoj, ktorý sa zaoberá e, rozpočtom. Takisto som tu s kolegom Martinu, ktorý takisto bude môcť e, potom vystúpiť. Najprv by som sa chcel poďakovať autorom tejto štúdie. Domnievam sa, že táto štúdia je kvalitná, obsah a popis skutočnosti sú správnymi. My sme sa rozprávali aj s autormi tejto štúdie, takže sme si vymenili názory a myslím si, že sme na dobrej ceste. komisia teraz rozmýšľa o tejto rozpočtovej podpore nielen z hľadiska toho, aby sa to zlepšilo, tento nástroj ako taký, ale hlavne v súvislosti s jednotlivými subjektami, ktoré sú zúčastnení tejto činnosti, to znamená Európsky parlament, auditorské inštitúcie, a potom občianske inštitú, organizácie. Naše úvahy sa týkajú okolo niekoľko, rozvíjajú okolo viacerých osí. Jednak prebiehajú práce na zlepšení hlavných smerov rozpočtovej podpory. A my konštatujeme, že miesto parlamentu v tomto zmysle nie je dostačujúce v rámci organizácií, ktoré sa majú zaoberať s odpovednosťou a monitorovaním. Takže to je niečo, na čom pracujeme. Chceli by sme e, realizovať reformu tejto príručky a o tom, ako sa majú využívať verejné prostriedky, ale takisto ako sa v rámci dialogov, ktoré vedieme s príslušnými krajinami, ktoré by sme o tom hovorili aj s vládami. Ďalejšie, čas, ďalšie práce sa týkajú úvahy, e, ktoré sa súvisia s zelenou knihou. Myslím si, že to je šanca na diskusiu s Európskym parlamentom, aby sme zohľadnili jednotlivé príslušné poznámky tejto správy, aby sme to začlenili do verejnej diskusie, ktorá sa bude konať koncom tohto roku. Zelená kniha mapuje všetky tieto otázky a táto otázka, to vás môžem ubezpečiť, bude takisto súčasťou zelenej knihy. Potom sa snáď začne e, diskusia niekedy v septembri alebo v oktobri. A potom, čo sa týka samotnej správy, Uviedol som, že je tu skutočnosť dobre popísaná, je to kvalitná správa a my sme ochotní naďalej pokračovať v diskusii s autormi. Sú tu určité aspekty, ktoré by si zaslúžili úpravu na základe údajov, ktoré môžeme poskytnúť autorom. Napríklad, keď sa hovorí o podpore Európskej komisie, parlament štátu alebo auditorským organizáciám, tak naši kolegovia by vám mohli poskytnúť aj číselné údaje. Samozrejme, že jedna vec je zviditeľniť túto pomoc, na druhej strane máte tie konkrétne čas, čiastky a nie vždy to ide ruka v ruke, o tom sa dá diskutovať. Základnou otázkou v tomto zmysle je správa ekonomických a potom správa politických záležitostí. Správa hovorí o riadení ekonomických záležitostí. To je veľmi dôležité, ale bez správnej politickej správy, bez demokratického fungovania sa táto, alebo táto ekonomická správa, alebo toto ekonomické riadenie nebude fungovať. My musíme podporovať eh, parlamenty v tom, ako vykonávajú svoju funkciu kontroly rozpočtu, ale parlament musí byť schopný túto funkciu vykonávať, ktorú teda aj uznávajú ostatné e, štátne inštitúcie. A práve to je ten dôležitý aspekt e, našich diskusí s našimi partnermi a členskými štátmi. Pretože na jednej strane je podpora rozpočtu, tam sa sústredíme hlavne na to ekonomické riadenie, vo finančné riadenie, ale na druhej strane sa v diskusii objavuje takisto aj aspekt politický alebo politickej diskusie a potom sú tu tie ďalšie základné princípy, ktoré sú zakotvené už v dohovore z Kotonu a potom v ďalších dohodách o partnerstve a to znamená aj rôzne e, veci, ktoré sa týkajú a ustanovenia, ktoré sa týkajú dodržiavania právneho štátu a demokracie a ľudských práv. Ale my pracujeme v určitom kontexte v týchto podmienok. A niektoré krajiny, nebudem teda konkrétni, že ktoré to boli, e, vykazujú nedostatky z hľadiska politického riadenia. To je aspekt, o ktorom musíme e, hovoriť, aj keď hovoríme o rozpočtovej podpore. Politické vedenie či riadenie nedostane odpoveď na, od, na úrovni rozpočtovej podpory. My musíme viesť politický dialog tak, ako to teda bolo vedené na báze, alebo tak, ako je to uvedené v dohode z Kotonu v článku číslo 8. Toto je všeobecný základný princíp, ktorý sa musí dodržiavať. A potom ďalší dôležitý aspekt, samozrejme, že o technických detailoch môžeme diskutovať neskôr, ale ten sa týka odporúčaní. Pravda je, že musíme zabezpečiť taký dialog, ktorý bude zahrňať aj národné parlamenty, občianske organizácie, auditorské organizácie, inštitúcie, ale nesmieme zabúdať na to, aby sa z národných parlamentov nestali nejakí obyčajní pozorovateľe tohto dialógu s vládou a nemajú v tom nejakú úlohu. Čo sa týka príkladu Ghany, e, tento prípad veľmi dobre nepoznám, ale je to práve naopak. Národné parlamenty by mali vyzývať investorov a donorov, aby s nimi diskutovali a potom parlament musí mať tú vedúcu úlohu a zabezpečiť, byť, byť iniciatívny v tejto veci. Takýmto, takom, to, by mal byť naš, to by mal byť rámec našej práce. A v prípade dialógu s vládou je to potom práve vláda, ktorá v tomto dialogu má ťaha za dlhší koniec. Takže ďalšie Ďalšia otázka súvisí s otázkou 3 či 5 naše skúsenosti vykazujú to, že keď e, vydelíte prostriedky na nejaký konkrétny sektor, tak to niekedy môže viesť k nežadúcim účinkom. Vieme vždy, že rozpočet je výsledkom vyjednávania medzi jednotlivými rezortami a tam sú určité, určitý, tam určitý pomer síl a výsledok je potom výsledok politického vyjednávania a často sa stane, že investor alebo ten donor či darca chce zabezpečiť e, pomoc určitým do určitého konkrétneho sektoru alebo rezortu a potom v konečnom dôsledku ho ale nechce tento sektor podporovať miestna vláda. Čiže to sa potom musí riešiť spolu s parlamentom aj vo vzťahu k národnému rozpočtu, do ktorého prispievajú aj investori. To je niekoľko mm, predbežných poznámok, ale ako som už povedala, je to vynikajúca štúdia, ktorá nám významne pomôže pri vypracovávaní hlavných správ, smerov a zelenej knihy a na sledujúcich diskusí. Teraz ešte ma niekoľko slov doplní ma môj kolega. Ďakujem pani predsednička. Ja sa volám Marko Mantini a chcel by som doplniť niekoľko slov. Bord du texte euh, assez riche et, et, et très intéressant et sur Máme sa to, že podstata tohto textu je zaujímavá, hutná a určite nám pomôže v našich interných eh, prácach na revízii rozpočtu, pretože to je vlastne hlavná podstata týchto stretnutí. Eh, v našom generálnom riaditeľstve sa snažíme zabezpečiť alebo vniesť pomerne veľkú zmenu postupoch a aspoň sa snažíme otvoriť diskusiu na túto tému. Ja by som sa chcel vyjadriť trom veciam. Correille le, le, le disait, euh, dans une, une intervention... Pán kolega Correille práve uviedol, že sú určité aktivity komisie, ktoré podporujú legislatívne konanie v mnohých krajinách. A práve tu je určitý problém, ktorý sa spomína aj v správe a ktorý spočíva v tom, že pre komisiu je obťažné nejakým jednoznačným spôsobom alebo dokonca povinne sa obrácať na legislatívne inštitúcie. Keď sa pozrieme na nezávislosť, napríklad osobitne voči účtovnému dvoru alebo auditorským vonkajším firmám, ale Existuje stále a stále väčšia podpora legislatívnych inštitúcií v otázkach kontroly a schopnosti analyzovať rozpočtové otázky alebo rozpočtové situácie tejto konkrétnej krajiny. A naproti tomu je ale pravdou aj to, a to je vec, ktorá sa aj zmení, určite, že v našich vnútorných usmerneniach, ktoré sú ale dobre známe, je úloha parlamentu je pomerne málo analyzovaná. a proti tomu moji kolegovia pripravujú práve také usmrnenia, ktoré sa týkajú podpory legislatívnych inštitúcií vo všeobecnosti, ale aj špecificky z hľadiska ich úlohy v rozpočtových otázkach. Takže prebiehajú pomerne výrazné práce v tejto oblasti. Les mois, je crois qu'à tous les niveaux serait ktoré sa v blízk, v najbližších mesiacoch urýchli a myslím si, že by bolo na všetkých úrovniach dôležité, aby táto diskusia, ktorá sa týka tohto návrhu správy, mohla pokračovať s parlamentom aj s výborom pre rozvoj. No a my v rámci zelenej knihy, ktorá bude predmetom rokovania, ale aj v rámci ďalších iných prác, budeme ochotní o tomto diskutovať na internej úrovni a to veľmi prakticky, aby sme vedeli, aké zameranie bude mať komisia v týchto otázkach. Ďakujem za slovo. For... Uh, Ďakujem pekne za tieto otázky. Čo sa týka prvej otázky ohľadom podmienenosti, Samozrejme, že potrebujete mať e, podmienenosť. To je kľúčový aspekt e, rizikového manažmentu alebo riadenia rizik, ale my tu hovoríme o možnom e, sunutí podmienenosti a práve v tomto smere treba naozaj pozdovať prípad od prípadu, pretože ako sme už hovorili, musíme to naozaj neustále kontrolovať potenciálne dosiahnutie kondicionality, takže kondicionalita, keď sa na to pozrite napríklad z pohľadu externej eh, zodpovednosti. Musíte ju mať, pretože dávate eh, vláde akési financie. Ale otázka, ktorú máme my, je, že či táto externá zodpovednosť alebo podmienenosť, či je vyvážená domácou zodpovednosťou a rozhodne nie je ale musíme sa pozrieť na to, ako dokážeme zlepšiť domácu eh, zodpovednosť a to, čo donory môžu spraviť, aby zlepšili domácu zodpovednosť a s cieľom povedzme, že nie znižovať externú zodpovednosť v dlhodobom meritku a tento aspekt musíme eh, preskúmať. No a čo sa týka druhého otázky, a ďalšia vec, na ktorú sa musíme pozrieť, je to, že e, Európska komisia je obrovským poskytovateľom takéto rozpočtovej pom- po- pomoci. Komisia je v lepšej pozícii, aby to vedela zodpovedať. To, čo sme v týchto troch, troch krajinách videli, bolo to, že dokáž- dochádza k miernemu navýšeniu minulý rok. Ne- neviem, či to súvisia s recesiou, ale v iných krajinách je zase e, pokles. Takže Komisia bude v lepšej pozícii, aby túto otázku vedela zodpovedať. Čo sa týka parlamentného posilnenia, musíme byť jednoznační, že táto štúdia nebola hĺbková analýza e, a práve preto sme v prílohách zahrnuli e, oficiálnu, e, oficiálny Inštitút pre rozvojovú pomoc IND UK, boli tam usmernenia pre posilňovanie parlamentov, aby sme mali akýsi rámec, akúsi myšlienku, že čo toto posilňovanie parlamentov znamená. Pozerali sme sa na to, čo fungovalo v týchto troch krajinách a zároveň to, čo sme rozhodne mohli povedať, to, že, že to vo vzťahu e, k prostriedkom a kapacite, tak um, rozhodne tá redukcia pomohla zvýšiť e, parlamentnú kapacitu analyzovať a pochopiť rozpočet, ale zároveň e, ale ohľadom e, kvality v jednotlivých krajinách sme nedokázali dosiahnuť tie isté výsledky. Napríklad e, v, v niektorých krajinách boli, bola polovica poslancov negramotných. V Káne napríklad bola úplne iná miera povedomia, takže musíte mať aj takúto mieru podpory pre poslancov. Napríklad pri e, parlamentných orgánoch, rozpočtových orgánoch, tak veci mali e, vedieť poskytnúť napríklad rozpočtové analýzy alebo e, podrobné, podrobné ukážky, podrobné analýzy a parlamenty to nedokážu spraviť samostatne. Oni nemajú adekvátny, adekvátnu asistenciu, adekvátne priestory, nemajú žiadne kancelárie, takže v tomto by donory mohli pomôcť, mohli by to pomôcť vytvoriť. Verejné vypočutia sú rovnako kľúčové, ale musíme byť jednoznační, v Ghane to naozaj funguje, pretože reputácia parlamentu sa zvyšuje. Napríklad ale v Dominikánskej republike tak verejné vypočutie sa konajú, ale nefungujú dobre. A to práve kvôli tomu, že najvyšší auditný orgán má takú zlú reputáciu, že nikto o to nemá jednoducho záujem a, a teda keď hovoríme o posilňovaní, musíme sa naozaj na to pozrieť prípad od prípadu, krajina od krajiny. A nefunguje to rozhodne všade a nemáme jednu mieru pre všetkých. keď, sa, keď hovoríme o posilňovaní parlamentov, eh, tak myslím si, že posilňovanie parlamentov v rámci celého rozpočtového eh, procesu je veľmi dôležité, ale môže to byť zavádzajúce, keď napríklad hovoríme o vládach, že sú skorumpované, aby sme o parlamentoch nehovorili, že sú skorumpované. Respektíve nie je to o tom, že jeden bol dobrý a druhý bol zlý. Potrebujete e, tretí prvok a to je mali by to mali práve médiá a spoločnosť. Takže na tie nesmieme zabúdať a práve v tomto smere je dôležité hľadať mechanizmy, mechanizmy zapájania občanov, tak aby dokázali um, vlastne um, brať svoje vlády na zodpovednosť. A tieto mechanizmy sú veľmi dôležité a musíme v tomto smere urobiť väčší kus práce. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne, hovorí pani predsednička. V tomto smere je jeden vtip pohľadom kontroly zo strany parlamentu. Bola som na jednom ostrove, ktorý nechcem spomenúť, žilo tam 120 tisíc obyvateľov a prednášala som o boji proti korupcii v parlamente. Oni práve v tom čase odhalili nejaké veľké ťažiská ropy a my sme sa domnievali, že by bolo dobré hovoriť o budúcich kontraktoch a o budúcich zmluvách. Ja som vtedy mala e, dve otázky. Spýtali sa ma, pani Žoli, myslíte si, že, budeme, že nebudeme naozaj prví, ktorí sa na tom e, obohatia? A po druhé, aké sú tie, e, tie medze z hľadiska na Traxon? Takže chcem ti len povedať, že tá cesta, ktorá je pred nami a ktorú musíme prekonať v rámci kontroly z parlamentnej strany je naozaj veľmi dlhá a možno by sme nemali zabúdať takisto aj na Um, aspekt uh, účtovného dvora a kontroly, ktorú realizujeme my sami. Táto kontrola v rámci parlamentu bude trvať uh, celé 10 ročia. No a teraz by som sa chcela dostať k 9. bodu v rámci dnešného programu rokovania a týka sa to správy um, našej spoločnej delegácie medzi našim výborom, čiže výborom pre zahraničné záležitosti a výborom pre rozpočet. To, rozpočet to bola misia do Palestíny a do Izraela v, apríl, v máji tohoto roka. Pardon. Určite si pamätáte, že útok na lodný konvoj sa konal z 30. na 31. To veľmi zvláštnym spôsobom E, dalo akýsi nový pohľad na tie podmienky, v rámci ktorých zakonala naša cesta. Cieľom našej spoločnej delegácie e, bolo vyhodnotiť priamo na mieste, aká je politická a humanitárna situácia a zároveň sa pokúsiť aj vyhodnotiť dopady našich finančných príspevkov, ktoré sme mali. A všetci veľmi dobre vieme, že Európska únia je najväčším prispievateľom a hlavne pre západný breh Jordánu, kde platíme viac ako 500 miliónov eur. Bola to pripravená aj správa, ktorá, ktorá je z tejto misie, no a táto správa už bola rozdistribuovaná. Navrhujem, že vám spravím veľmi stručný, stručné rezume tejto správy, no a potom budete mať možnosť predložiť prípadné otázky a komentáre. Súhlasíte teda s tým, že za 5-6 minút skúsim eh, zhrnúť alebo stručne to sumarizovať, to, čo sa nachádza v tejto správe a, v tejto, eh, a čo bolo predmetom tejto návštevy? No a v prvom rade bolo dôležité uvedomiť si, že v roku 2009 západný breh Jordánu zaznamenal výrazný nárast HDP, bolo to, bolo to 8,9%. A tento nárast súvisel eh, so sprúžením spružnením izraelských obmedzení a blokády. Rovnako to bol aj výsledok snahy a aktivity európskej diplomácie a zároveň aj palestinskej diplomácie eh, napredovanie v oblasti boja proti korupcii a zavadzenia právneho štátu. Sú pevne presvedčení, že sa im podarí udržať tento veľký nárast ale to samozrejme za predpokladu, že budú mať prístup e, k zóne C aj počas budúceho roka. A rovnako to predpokladá aj to, že Európska komisia otvorí, respektíve uvoľní tzv. kvóty e, pre jednotlivé palestinské výrobky. Jednania, ktoré sme niektorí e, viedli s premiérom Fajádom spomínali aj to, alebo respektíve z jeho strany zahrňalo, zahrňali aj to, že by bolo možné zaistiť fungovanie palestinského štátu od roku 2011 a že by to malo dopad e, z pohľadu rozpočtovej podpory, ktorú poskytujeme palestinskej samozpráve. Táto rozpočtová podpora je najvyššia na hlavu na celom svete. On si prijal, teda ak tento palestinský štát bude fungovať v roku 2011, aby sme veľkú časť tejto našej podpory presmerovali, a to v prospech projektu, projektov v súkromnom sektore, tak aby sme v podstate rozbehli ekonomiku, ktorá by bola udržateľná a funkčná. A zároveň, ktorá by umožnila aj platby úradníkov e, zo strany palestinskej samozprávy. To bolo také jednoznačné prianie aby sme poskytli pomoc súkromnému sektoru. Spolupráca s Izraelom samozrejme je kľúčová pre palestinské orgány, tak aby dokázali implementovať a spustiť budúce inštitúcie, ale e, nemôžeme tu mať nejakú náhradu za mierové rokovania, ktoré by, e, mali, ktoré by sa mali ukončiť tzv. E, tzv. E, dvojštátnym riešením alebo riešením v podobe dvoch štátov. E, ten prístup z dola nahor zo strany premiéra Fajáda bude potom možný, ak, ak by táto okupácia bola ukončená. Boli sme naozaj prekvapení, musím povedať. Boli sme prekvapení tým objemom, tým množstvom násilia, ktoré sme videli bolo to násilie okolo stien, ktoré rozdeľujú e, jednu, jednu časť od druhej. A to práve kvôli tomu, že v tých, na týchto územiach sme mali možnosť vidieť, ako boli tieto cesty vlastne zatvorené a aký tam, nebol tam žiaden prechod. Takže na oboch stranách boli bariéry a jednoducho nedochádzalo k prechodu. A to nám zároveň nehovorilo nič o, o ľuďoch, ktorí chceli vytvárať mier. To, čo sme videli e, na vidieku, bolo, bola snaha o tvorbu e, apartheidného štátu. 9 z nás e, navštívilo Gazu, nemali sme izraelskú autorizáciu na vstup do pásma Gazy zo strany Izraelu. Museli sme ísť cez Káhiru a išli sme teda tým, tým smerom. V Gaze sme samozrejme boli šokovaní, na to nemám čo iné povedať. Boli tam stopy blokády, všade, kde sme sa pozreli, boli tam stopy bombardovania, 80% škôl eh, neboli, nebolo rekonštruovaných Zbombardované boli, bola aj kanalizácia, takže v podstate kanalizačný systém nefungovala a vytekalo to priamo do mora, takže to opäť prinášalo e, veľké zdravotné rizika. E, rovnako sme vlastne videli, ako funguje e, ten podzemný obchod, ten tunelový obchod. Bol tu obrovský obchodu prostredníctvom týchto tunelov. Bol to, bol to veľký kontrast medzi týmito projektami a snahou rekonštruovať e, tieto budovy vlastne pod dohľadom OSN. E, bolo tu ubytovanie pre 12 tisíc palestínčanov e, v táboroch. Oni boli, boli tá, celá tá výstava bola zastavená kvôli nedostatku cementu. Takže tieto projekty sú v podstate plne financované zo strany donorov a veľa týchto ubytovacích e, zariadení už bolo takmer hotových, takže to bol naozaj obrovský kontrast medzi projektami e, OSN, e, OSN hovorilo, že nekupuje nič na čiernom trhu, a, a tými budovami, ktoré boli vlastne vybudované, ktoré boli vybudované Hamasom už v samotnej Palestíne. Stretli sme sa so zástupcami palestinskej banky v Gaze a oni povedali, že tam neboli žiadne reálne bankové operácie e, v Gaze, nebol tu žiaden nejaký reálny biznis. Videli sme, že banka naďalej zarába, ale to len vďaka tomu, čo sa dialo na západnom brehu a nie kvôli transakciám v Gaze. Takže naozaj nemôžete obchodovať, keď jednoducho nemáte Ehm, žiadne ehm, vlastne prevody ehm, bankové alebo žiadne bankové príkazy, ktoré by mohli fungovať a to všetko súviselo samozrejme s blokádou. Výbor spočítal, čo zhruba táto blokáda v Gaze stála. Odkazujú také, že stála zhruba 140 miliónov eur a približne 12 miliónov eur bolo pre štruktúralne projekty. Takže to sú len čisté straty priamo v tomto smere. Čiže naozaj všade, kde sme chodili, sme sa stretávali so stratami. A stretli sme sa aj s zástupcami UNRVA, skúmali sme situáciu na školách, skúmali sme ich finančnú situáciu. UNRVA má na starosti primárne vzdelávanie, že prvostupňuje vzdelávanie všetkých detí v Gaze. ten počet e, detí, ktoré potrebujú ísť do školy, sa každý rok zvyšuje, pretože 50% ľudí, ktorí tu žijú, sú pod e, vekom 18, pod, 18 teda mladšie ako 18 rokov Takže sú to naozaj tisícky detí, ktoré potrebujú ísť eh, do školy každý rok a nové triedy nemáme, pretože a nové školy sa nemôžu budovať, pretože nemáme cement. S rozpočtom v jeho súčasnej výške, s jeho súčasným objemom nedokážu vytvoriť nové triedy. A to práve kvôli tomu, že jednoducho nemajú žiadne peniaze na platy učiteľov. Takže to všetko spôsobila blokáda. Rovnako to je spôsobené aj devalváciou eura. A teda finančná situácia je naozaj mimoriadne, mimoriadne zložitá. A žiadali nás o nové financovanie nedostatok teritoriálnej kontinuity bol rovnako problémom. tá myšlienka zjednotenia alebo spojenia západného brehu a pásma Gazy. Dohoda z roku 2005 eh, skúmala vytvorenie koridorov v piatok ráno. Naša delegácia eh, vydala tlačovú správu. V tom čase ešte nedošlo k napadnutiu flotily a vlastne jednohlasne teda nielen tí, ktorí boli v Gaze, ale aj tí, ktorí boli v Jeruzaleme, všetci sme žiadali, aby blokáda bola zrušená okamžite. A to, čo sa stalo potom, to, čo sa stalo neskôr, nám ukázalo, ako mimoriadne dôležité bolo to naše tlačové oznámenie. Tu sme aj žiadali, aby Európa konala, aby konala v politickom význame slova. a tá rezolúcia, ktorá sa snaží dosiahnuť odsiahnutie blokády a ktorá bola aj prijatá parlamentom minulý štvrtok, je ďalším dôležitým aktom v tomto smere, ďalším dôležitým krokom. Táto dohoda a zároveň aj táto jednomyselnosť e, medzi jednotlivými jednotlivými zástupcami výboru je dôležitý aspekt, ktorému by sme, ktorému by sme sa mali venovať aj do budúcnosti. Mali by sme túto jednotu udržať Ehm, pozveme aj Johna Gina, ktorý má na starosti UNRVA, aby sa s nami stretol. A toto stretnutie bude prebiehať v spolupráci s dvoma ďalšími výbormi. Toto stretnutie sa bude konať 5. júla. Pán premiér Fajad sa rovnako stretne s výbormi a bude to 13. júla, takže prosím, zapíšte si tieto dva dátumy do kalendára. Je to vlastne prvý akýsi spoločný prejav jednoty medzi oboma výbormi. Myslím si, že je naozaj dôležité posilniť dynamiku Európskej únie v tomto smere. Musíme konštatovať, že sme naozaj najväčším prispievateľom eh, palestinskej samozprávy. Rovnako sme aj najväčším obchodným partnerom Izraela. Existuje, existuje to naozaj výrazný kontrast medzi toto skutočnosťou a politickou neprítomnosťou politickej Európskej únie pri mierovom vyjednávaní. A to je nepochopiteľné. Zdá sa nám, že Európska únia by nemala mať žiadne obavy a zároveň by mala využiť podmienenosť z hľadiska miestnych subjektov, a zároveň aj z hľadiska kvarteta. Požadujeme, aby Európska únia prijala diplomatické aktivity. Dnes ráno som mala možnosť vidieť, že sa objavujú už prvé nástrely, prvé náznaky odstranenia blokády a to je rozhodne výsledok diplomatickej aktivity, ktorú vykonáva Európska únia, ale aj ďalší partnery. Je dôležité, aby sme aby sme podporovali e, plné odstranenie takejto blokády, aby bol možný priechod tovarov, aby sme vytvorili zoznam zakázaných tovarov a nie, aby všetko, čo nie je dovolené, bolo zakázané. To je práve tá súčasná situácia, ktorá je taká hrozivá. Okrem toho je dôležité, aby sme zrevidovali našu účasť na kvartete, alebo v tomto kvartete a zároveň je nevyhnutné, aby sme zrevidovali jej pôvodné poslanie. E, rovnako by sme mali vyhodnotiť aj úlohu a výsledky, e, ktoré, ktoré dosiahli zástupcovia kvarteta. Časť misie je financovaná Európskou úniou. A teda v rámci záverov rady z decembra 2009 musíme navrhnúť aj stratégiu pre mesto Jeruzalem, tak aby sme dokázali zvýšiť kvalitu života obyvateľov a zároveň, aby sme dokázali udržať kresťanských, kresťanských a moslimských obyvateľov vo východnej časti Jeruzalema v rámci programu, ktorý by sa vzťahoval na vzdelávanie, mládež, zdravie, kultúrne a umelecké aktivity a ktorý by sa týkal tiež aj správy miestnych záležitostí. Čiže lokálne samozprávy. Vstup Lisabonskej zmluvy do platnosti je príležitosťou pre vytváranie konzistentných a náročných politík v rámci aktivít vysokej zástupkyne Európskej únie. Tu dokážeme tiež využívať aj účinnú diplomatickú službu. Vysoká zástupkyňa Európskeho spoločenstva bude mať k dispozícii aj nástroje spoločnej zahraničnej politiky. A funkcia európskeho spravodaja alebo európskeho splnomocnenca pre tento región je nástroj, ktorý by sme mali podporiť. No a na záver myslím si, že málo kedy návšteva nejakej delegácie priniesie toľko poučenia a zároveň málo kedy takáto delegácia umožnila potvrdenie jednoty myšlienok a myšle, myslenia jednotlivých politických skupín a jednotlivých výborov. Ehm, domnievam sa, že táto misia bola naozaj mimoriadne dôležitá, bola mimoriadne užitočná a navrhujem vám, aby sme sa pokúsili zabezpečiť to, že vysoká zástupkynia e, bude uplatňovať doporučenia, ktoré sme vtelili do rezolúcie, e, ktorá bola schválená minulý týždeň. Ďakujem pekne. E, som informovaná o tom, že sem prišla skupina naštevníkov zo Sri Lanky Takže srdečne vás tu vítam na konci dnešného zasadnutia. Pán Kašman, požiadali ste o slovo? Ďakujem, pani predsednička. Dovolte by som uviedol, že táto e, návšteva bola e, v ten e, pravý čas a správa, ktorú sme dostali, je dosť deprimujúca. Zdá sa, že sa dívame na štáty, ktoré sa cítia e, e, e, ako keby boli pod útokom. Jeden z nich reaguje agresívne a druhý štát reaguje pasívne na takýto útok. A zdá sa mi, že je tu zvláštna nerovnováha. Neviem, prečo vznikla. Veľmi e, ma e, to znepokojuje. A naozaj e, to, čo uvádza správa, že mimovládne organizácie musia uvádzať zdroje zahraničných finančných prostriedkov, vrátanie prostriedkov únie. Zatiaľ, čo prostriedky, ktoré pochádzajú z, zo súkromných zdrojov, sa nemusia nahlasovať. Týka sa to týchto osídlení. Čiže je to niečo ako cenzúra a mimovládne e, organizácie nemôžu náležitým spôsobom zastupovať občianskú spoločnosť. E, takisto e, je veľmi zaujímavá diskusia v otázke toho, či Izrael je židovský štát alebo viacnárodný. A zdá sa, že závery správy hovorí o tom, že v Knesete je nezhoda v tomto smere. Taktiež je e, veľmi e, prekvapujúce, že poslanci Knesetu hovoria o tom, že nové e, osídlenia nie ohrozia dohodu. Zdá sa, že títo poslanci žijú v paralelnom svete a predpokladajú, že ich činy nebudú mať žiadnu odozvu, prípadne opačnú odozvu. Mohol by som pokračovať do nekonečna ale je to veľmi, veľmi zaujímavá správa. Bolo by e, e, zaujímavé vedieť, či počas tohto e, vášho pobytu ste nadobudli dojem, že incident s flotilou ovplyvnil politické diskusie medzi členmi palestinskej samozprávy a poslancami Knesetu. Myslíte si, že je tu reálna e, e, e, podstata na to, aby obidve strany prijali politickú deklaráciu, politické uznesenie, pričom palestinská strana by bola zjednotená? A veľmi nerad používam toto slovo, ale tento ďalší rozvoj systému apartheidu, pretože sú určité práva oblasti pre niektorých, ktorí sú segregované pokiaľ nepoužijeme správne náš vplyv a ten bol prejavený minulý týždeň v parlamente. Pokiaľ nepoužijeme ten vplyv a nebudeme sa snažiť nastoliť zmeny v rámci medzinárodného snaženia, potom všetky naše investície do Palestíny a do Izraela budú mrhaním prostriedkom. Ďakujem veľmi pekne za vašu správu a za váš súhrn. Pán Nojsoch, nech sa páči, máte slovo. Áno, pani, pani predsednička, ďakujem veľmi pekne za túto správu. To bolo pôsobivé, ale zároveň aj deprimujúce. Jasne z nej vyplýva, že vo svojom postoji Izrael sa nevyvíjal eh, pozitívne a počas viacerých e, rokov e, sa e, to jasne prejavuje v politike osídlovania. To je veľmi agresívny prejav izraelskej politiky. Myslím si, že pásmo Gázy je menej problematické ako problém osídlení. A myslím si, že Európska únia a celé kvarteto vyzerá bezpomocne. Ďalej, včera bol incident, náš minister e, pre rozvojovú pomoc nedostal e, e, povolenie Izraelu, aby vstúpil na územie Gazy. Chcel tam navštíviť niektoré naše nemecké projekty a takýto minister pre rozvoj v žiadnom prípade nie je nepriateľom Izraela, je zástupcom spoločnosti pre priateľstvo medzi Nemeckom a Izraelom. A to je ďalší znak toho, ako e, Izrael e, sa dostáva do izolácie. Európska únia musí konať. Je veľmi e, dôležitým znakom je aj prítomnosť predstaviteľov Palestíny. Treba taktiež nahlásiť našu prítomnosť v Gaze a v Palestíne. Ďal, ďalšie možnosti tu ani nevidím. Naozaj táto správa je veľmi pôsobivá a na, žia, na teraz žiaľ nevidím žiadnu perspektívu. Pán Vagel, máte slovo? Ďakujem veľmi pekne. Nož, za každým, keď chcem niečo povedať, Mm, mm, e, e, povedať niečo, čo je zafarbené mm, e, pocitmi, emóciami. Zvyčajne hovorím svojim rodným jazykom. Zdá sa mi, že táto správa je naozaj skvelá. Veľmi dobre totiž odzrkadľuje vynikajúcu prípravu návšteve našej delegácie Veľmi e, pozorne sme si vybrali svojich protiažkov a keďže aj ja som bol členom tejto delegácie, tej časti, ktorá navštívila e, pásmo Gazy, e, zdá sa mi, že mal by som zdôrazniť nasledovne. V Palestíne, v Izraeli a v pásme Gazy na týchto územiach sme mali dočinenie s vynikajúcimi predstaviteľmi medzinárodného spoločenstva veľmi dobre nás e, oboznámili z e, situácie v teréne. Mám na mysli predovšetkým predstaviteľov OČA a UNVR. Je to veľmi vzácne. E, a máme vzácne spomienky na túto návštevu. Pani predsednička, plne s vami súhlasím keď hovoríte, že načasovanie tejto návštevy bolo mimoriadne úspešné. Určitým spôsobom sme sa stali súčasťou dramatického vývoja e, udalosti na palestínskom území. A zároveň e, podľa mňa sa nám e, podarilo určitým spôsobom ovplyvniť dianie po, tejto, po tomto nešťastnom útoku na humanitárnu flotilu. V súčasnosti v Európskom parlamente a v Únii, v médiách, ale aj v medzinárodnom spoločenstve práve vďaka tejto návšteve e, e, môžeme e, presnejšie, informovanejšie hovoriť o vzťahoch medzi Izraelom a obyvateľmi Palestíny. Kolega Kašman položil veľmi oprávnenú otázku. Naozaj e, si myslím, e, e, že je správne použiť slovo apartheid. Mnohí z nás, ktorí sme sa zúčastnili tejto misie, sme o tom mysleli. Ja som tiež napísal niekoľko článkov a použil som to isté slovo. Nie je to varí apartheid, keď niekto v tejto súvislosti sa nazdáva, že jeho e, život na príslušnom území sa môže e, zakladať na fyzickom oddelení od ostatných obyvateľov. Budovanie paralelných ciest, e, chodníkov, ihrisk pre deti, snaha dýchať iným vzduchom v porovnaní s niekým, s kým by ste mali spolu nažívať, podľa mňa je to neadekvátne vnímanie zo strany Izraelu. Izrael sa nemôže stať bezpečný, keď bude budovať e, e múry a oddelovať sa od zvýšku sveta, na, keď bude používať diskriminačnú politiku. E, e, cítim sa znepokojený nie preto, že som kritický alebo nepriateľsky naladený voči Izraelu pričom e, niekedy e, izraelská diplomácia, dokonca niektorí kolegovia v parlamente sa to snažia tak e, popísať. Znepokojuje ma to, že bez moderného prístupu a iného vnímania tohto problému nikdy nedosiahneme mier, pokoj ani nie tu, ani inde vo svete, kde riešený pro, problém medzi e, Izraelom a Palestínou e, stále živí konfrontáciu vrátanie teroristických útokov. Napriek tomu si myslím, že návšteva e, našej delegácie, zložená z predstaviteľov troch výborov, bola veľmi dobre načasovaná a súhlasím s predsedničkou výboru v tom zmysle, že sme dosahli vynikajúcu, vynikajúce harmonické vzťahy E, medzi členmi našej delegácie bez ohľadu na politickú príslušnosť alebo členstvo vo výbore. A myslím si, že to je ten správny prístup. Práve tak by mal e, konať náš parlament a celé Európska únie. Tak by sme mali vytvárať pridanú hodnotu v snahe e, vyriešiť mierovou cestou problémy Blízkeho východu. Politika premiéra Fajada nás naplňa nádejou, že možno, e, že budeme musieť zohľadňovať aj nové skutočnosti, ako aj e, existenciu palestinského štátu. A táto, e, toto vzdušie, atmos, vzdušie intolerancie a nevraživosti môže zmiznúť. Dnes ráno som si prečítal článok generálneho tajomníka, bývalého generálneho tajomníka ministerstva zahraničia Izraela, E, v tomto článku vítá e, predstavu o vyhlásení nezávislej Palestíny. E, je podrobený surovej kritiky doma, ale píše, že iba týmto spôsobom dokážeme vytvoriť spravodlivý dialog medzi izraelským štátom a palestinčanmi. Dva, dva subjekty, dva štáty. A tento dialog bude sa viac e, ponašať na dialog medzi Izraelom a Syriou, teda dialog medzi dvomi susedmi a nie na dialog, ktorý sa zakladá iba na e, vnútorných konfliktoch. Čiže táto dilema existuje. A e, zdá sa mi, že naša návšteva nám umožnila lepšie sa oboznámiť so situáciou. Osobne som bol veľmi e, sklamaný e, našim dialogom e, v Knesete. Iba dvaja poslanci Knesetu považovali za potrebné s nami sa stretnúť a obidvaja sú predstaviteľmi opozičných strán. Počas tohto stručného dialogu sme si všimli to, čo ste si všimli aj vy. A síce to, že existuje táto markantná dilema či Izrael je židovský štát alebo e, štát všetkých občanov. E, v našej ústave e, Slovinsko sa popisuje ako národný štát Slovincov. Máme však 20 obyvateľov, ktoré patria k národnostným menšinám. Práve toto sa snažíme tam Mm, e, snažím toto zdôrazniť. E, e, viem, pani predsednička, že som hovoril príliš dlho. Dovolte, aby som predsa len záverom uviedol nasledovné. Pokiaľ ide o politické dilemy, niektoré veci ma veľmi zaujali. Keď sa rozprávame s predstaviteľmi, volenými predstaviteľmi palestinského národa v Ramale, sme sa opýtali, akým spôsobom toto vnútorné zmiere, akým spôsobom je možné dosiahnuť vnútorné zmierenie medzi palestinčanmi. Povedali mi, že dokážeme to urobiť, dokážeme e, rozbehnúť nový volebný proces, ale či budete e, pripravení uznať výsledky nových volieb? Podľa mňa toto je ten kľúčový e, problém. Nesmeme odmietnúť palestínčanom právo, ktoré majú všetci národ, všetky národy, a teda právo voliť svojich zastupcov demokratickým spôsobom. A pokiaľ nebudeme presvedčení, že palestinčania majú právo e, voliť svojich zástupcov, takisto ako e, to robia e, Izraelčania. A bez ohľadu na to, či sa nám páči alebo nie, nedokážeme dosiahnuť trvalé riešenie. Ďakujem veľmi pekne. Pán Mitchell, aj vy máte slovo. Vážna pani predsednička, ja sa pokúsim obmedziť e, svoje poznámky skôr e, e, e vzťahom medzi palestinčanmi a Izraelčanmi všetky tvrdé slova pre Izrael, poviem im súkromne, pretože používanie e, verejnej platformy nie je vždy efektívne. A mnohé naše predpisy naozaj nefunguje. Ja som sa e, e, začal politicky angažovať, keď som bol ešte mladý, ešte kvôli problémom v Severnom Írsku v roku 65. V niektorých častiach Belfastu medzi e, niektorými cestami, e, e, keď sa div, na to dívame z rôznych miestnych miest, vidíme, že ide o tie isté spoločenstva i obce, ale sú rozčesnuté hranicou. Nám to trvalo 30 rokov, kým sa dosiahla Belfástka dohoda my sme eh, nazývali eh, tento proces rôznymi menami a všetci vedeli, o čo pôjde. A takisto aj tu vieme, že výsledkom bude, budú dva štáty. Pokiaľ ide o to, čo tu odznelo, ja to chápem tak, že najvyšší súd v Izraeli je veľmi nezávislý a vôbec sa nedrží štátnej alebo vládnej línie. Ale keď sa dívame na riešenie dvoch E, e, štátov. Vždy budeme mať jeden štát, ktorý sa bude opierať na e, židovské tradície. Nemusí to byť etnické, ale kultúrne. Takisto sa to týka aj arabského štátu. To znamená, že rovnakú otázku budeme musieť položiť aj voči arabskému štátu. Vítam snahu prepustiť humanitárnu pomoc. Myslím si, že Izraelčania sa nesprávne iz, izolovali tým, že e, príliš e, e, tvrdo reagovali, ale niekedy musíme riešiť otázku, čo sa stane, keď Hamas bude dovážať do Palestíny zbranie pod Ruskom humanitárnej pomoci. Lebo sú ľudia, ktorým vyhovuje ak budú môcť e, e, posilňovať tlak. Spomínam, že ten istý deň keď dvaja ministri DUP rezignovali z vlády Severnej, Severného Írska. Mimochodom, ja som práve bol vtedy, keď v Stormonte e, vystúpili e, s tlačovou besedou. Hovoril som o svojej skúsenosti e, člena výboru pre európske záležitosti v Írskom parlamente. A práve vtedy mi povedali, povedali e, musíme protestovať jediným riešením budú, keď Sinn Féin a ďalšie strany budú spolu pri moci. Napríklad doktor Paisley e, viac krát opakoval to isté. Takže, pani predsednička, musíme byť spravodliví, musíme byť rozumní, musíme konať vyvaženie. Musíme pomôcť, musíme Ehm, mať spolu cít a musíme si uvedomiť, že takmer 800 tisíc e, obyvateľov majú menej ako 18 rokov. A čo e, budú mať ďalšie generácie, keď to budú, e, bude pokračovať? Viem, že sú problémy s osídlením, neviem, ako sa to napokon vyrieši, ale súkromne mi hovorili, že ťažko sa to bude riešiť. Máme aj viacero otázok v súvislosti s Iránom Napríklad Libia svojho času posielala zbranie IRA a niektorým ďalším mm, organizáciám, takisto aj tajná služba Južnej Afriky to zneužívala. Ale som e, veľmi rád, že tam príde e, sprostredkovateľ, ktorý sa nebude hovoriť o humanitárnych otázkach a som veľmi rád, že pán premiér Fajat tiež tu vystupí. To môžeme iba uvítať. Ďakujeme pekne členom delegácie za vašu správu a vašu prácu. Chápeme, že situácia je veľmi zložitá a predovšetkým e, musíme e, prioritne riešiť humanitárnu pomoc a už potom musíme e, vyvaženým spôsobom riešiť aj politické vzťahy. Ďakujem pekne. Ďakujem. Pán Deva. Um, Ďakujem, pani predsednička. Prvne sa vyjadrím k vašej vynikajúcej správe. Podporujem kolegu eh, pána Mičela ospravedlnenie o zabitia 16 ľudí v 1971 roku Trvalo to až švedskej vláde do roku 2010 17 rokov, ale napokon sa konečne toho riska dočkalo. Takže ja by, prepačte, že som prišiel sem neskoro na túto rozpravu. Mal som tu návštevníkov z Sri Lanky. Pani predsednička, ja som zvedavý, či sme tu sa neocitli v situácii, kde nerozoznáme eh, strom od lesa to je anglická metafora, pretože v iných častiach sveta sú humanitárna, keď je tam humanitárna kríza, riešime to ako humanitárnu krízu a nezamiešame politiku s humanitárnou krízou. Vo väčšine svete, vo svete, napríklad v Sudáne, bez ohľadu na to, aké sú práva alebo privilégia prezidenta Bašiera či koho, e, my podporujeme humanitárnu pomoc. A v tomto prípade sa zdá, že sme ako si vtiahnutí do politických eh, vzťahov, ale pre všetkým vzťahov medzi izraelskou vládou a palestinskou samozprávou. V dôsledku čoho obyčajní ľudia v Palestíne najviac trpia. A našim najväčším E, našou najväčšou schopnosťou je, že keď chceme poskytnúť humanitárnu pomoc, musíme oddeliť humanitárnu pomoc od politických e, úvah. Nemali by sme sa teda vrátiť späť k našej humanitárnemu posla, našej komisárke, e, ktorá má na starosti humanitárnu pomoc, aby ona sa na tieto veci venovala a sústredila sa len na humanitárny aspekt eh, tohto problému. Samozrejme, že musíme zabezpečiť eh, jednotlivé zabezpeky, to musí byť, ale bola by tá humanitárna misia. Európska únia už eh, vydala, vypočítala som to viac ako 2 miliardy eur v Palestíne na riešenie krízy. A za, ale nevidím takúto podporu, ktorá prichádzala od arabských štátov na podporu. Takže možno, že by ste to mohli považovať, možno by sme mohli tu oddeliť humanitárnu pomoc a humanitárne iniciatívy od politickej dôvery a pre, dostať jednotlivých partnerov a spostredkovateľov tak na izraelskej ako na palestinskej strane, aby sa pozreli na tieto otázky a vyslovene separanie a separovanie alebo oddelenie. Pán Derosa, nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. všetkým by som chcela poďakovať za správu. Ja som trochu prišiel neskôr, ale som bol na inom stretnutí. Ja som bol predsedom eh, delegácie, navštívila hm, Palestínu. Ja by som chcel vyjadriť eh, svoju ľutosť, že viacerí um, poslanci od, prestali alebo sa od, odstúpili od toho, aby boli členmi tejto delegácie, lebo s odôvodení, že by to bolo ako si protiizraelské. Samozrejme, že to vonkoncom nič také nebolo. Bolo nejaký taký ani zámer, aby takejto misie. Preto v dôsledku toho ľutujem, že aj ja, aj podpredseda pán Belder tejto takisto e, odstúpil z tejto delegácie podľa mňa nesprávne a to určite bola veľká škoda. Podľa môjho názoru táto iniciatíva bola vynikajúca, pretože nám umožnila priamo v teréne vidieť e, skutočnosť e, pre nás samých vlastnými očami, aby sme sa nemuseli spoliehať na informácie od niekoho iného. Boli tam delegácie z výborov rozpo, pre rozpočet, e, rozvoj, rozvoj a zahraničných otázok a boli tam delegácie z Knesetu a palestínska delegácia a viacerých ak, viacerí aktivisti, s ktorými sme sa stretli. Myslím, že to bolo um, hlavným symptómom, že v, ťahy tieto, tohto parlamentu riešia nielen humanitárne aspekty, ale aj politické aspekty, ak to teda chcete ako nejakým spôsobom kategorizovať e, v prospech výboru pre zahraničné záležitosti, aj takisto výbor pre rozvoj, ktorý sa zaoberá otázkou rozvoja pomoci, tak e, faktom je, že humanitárna kríza v Gaze nie je výsledkom nejakej prírodnej katastrofy, ale je to dôsledok politického rozhodnutia. To nie je nejaká humanitárna e, katastrofa ako v prípade Haiti. Je to preto, lebo sú také politické rozhodnutia. A nie je to jediná katastrofa, ktorá tam ale však je v tomto regióne. Je tam aj katastrofa súvisiaca s nedostatkom vody, nielen v Gaze, ale aj v iných častiach západného brehu jednoducho nemajú dostatočný prístup k vode palestínčania. A ľudské práva sú týmto spôsobom výrazne potlačané až, alebo na úplne základnú úroveň. E, napríklad to, čo, ako, čo, to, čo robí e, Izrael na západnej brehu, tam palestinská autorita nemá žiadnu kontrolu západného brehu, to asi nejakých 40%, 60% ovláda Izrael a zbytok čiastočne alebo pol na pol Izraelčania a tá zóna okolo Jordánu, tá, tá zóna C, tá je úplne pod kontrolou vojenských jednotiek Izraelu. Čiže to možnosť e, presunúť sa na západný breh, e, tá je absolútne e, obmedzená. Čiže keď e, by ste chceli od toho oddeliť tú rozvojovú pomoc a pomoc na budovanie inštitúcií, ktoré poskytuje e, Európska únia na výstavbu na západnom brehu z hľadiska ekonomického rastu, to by bolo minimálne, pretože to, čo tam sa deje, vlastne je naozaj vďaka našej pomoci. Takže myslím si, že to bolo veľmi dôležité pre rozpočtový výbor a výbor pre rozvoj vidieť to na vlastné oči. Ja som tam už predtým bol tak 2 3 krát do roka a už som bol veľmi, veľmi znepokojený takýmito číslami. Aj koľko, koľko ľudí z Knesetu boli okolo nás. E, e, pôvodne bolo, že sa s nami stretnú 18 a napokon mohli sa s nami stretnúť len dvaja. Čo je určite bola veľká škoda. V každom prípade sme sa s nimi stretli, stretli sme sa aj s podpredsedom vlády a alebo zástupcom ministra zahraničných vecí. Ale mali sme e, dobré diskusie aj so Salajom Fajedom, aj s e, členmi palestinskej samozprávy. Takisto sme hovorili aj o e, Giladovi Šalitovi, Takže aj viaceré dôležité otázky sme prejednali. Takže to bola delegácia, ktorá mala široký záber a mala by informovať eh, parlament eh, v tom zmysle, akým spôsobom budeme pristúpať tejto otázke. Mal by som uvieť, že v stredu večer je tu rokovanie alebo schôdza na podvýbore pre ľudské práva, ktorý má hearing eh, o organizácii pre ľudské práva izraelskej, ktorá sa ide vyjadriť k tomu, akej, pod akým tlakom sa ocitajú mimovládne organizácie v Izraeli v súvislosti s otázkami ľudských práv. A pokiaľ ja viem, tak eh, bude tu dokonca aj zastúpená izraelská ambasáda. Ja to spomínam preto, lebo si myslím, že na to by ste sa poslanci mohli pozrieť a tam prípadne prísť, aby každý vedel, že o čo sa deje. Takisto je tam aj poslanec Knesetu, ktorý je arabsko-izraelčan, ktoré mu bolo zabránené využívať svoje parlamentné práva zástupcu, pretože ona takisto ehm, podporila alebo nepodporila ten zásah na ehm, humanitárny konvoj. Takže Jednoducho nemôžeme to vyriešiť len keď sa budeme so, s Izraelom baviť nejakým súkromným spôsobom. Odblokovanie vonkoncom nebude teraz také jednoduché. A je to určite poutovania hodné, že je taká situácia, ale taká žiaľ situácia je. A preto si myslím, že musíme nielen prijať uznesenie, ako sme urobili minulý týždeň ešte v Európskom parlamente, ale mali by sme konať naozaj podľa tých e, jednotlivých článkov v uznesení, konkrétne článku 10, ktorý volá po tom, aby sme prepracovali e, politiku Európskej únie vo vzťahu k Blízkému východu. A určite Európsky parlament by sa mal na toto veľmi intenzívne sa zúčastniť takéhoto prepracovania, lebo že to nebude len záujme palestinčanov, ale aj záujme Izraelčanov. Madame Schneeber-Jastram, vous avez la parole. Ďakujem pekne, pani Žiber-Nestram. Máte slovo. Vážená pani predsedničke, najprv by som chcela úprimne poďakovať za vašu správu, ktorý veľmi jasne pokazuje na to, nakoľko je situácia v tomto regióne komplikovaná. Naozaj je tu mm, posledne viac ako humanitárna kríza, najmä z hľadiska e, Nemcov musím povedať, že máme dočinenia s traumou. Traumou, ktorú by sme nemali zhoršovať e, ďalšími provokáciami. E, ma, táto trauma by mala e, postupne viesť k väčšiemu pochopeniu samozrejme ľudia, pre ľudí, ktorí to prežili, to je mimoriadne zložité. Myslím si, že naša úloha by mala spočívať v tom, aby sme nepodporovali extrémistov na obidvoch stranách, ale sú aj rozumní ľudia, nesmeli by sme podporovať alebo posilňovať extrémistov. A nemali by sme samozrejme dávať do alebo um, ehm, pranírovať iba Izrael. Musíme ponechať otvorené dvere aj na účely dialogu a samotná skutočnosť, že e, príliš málo poslancov e, nesetu sú pripravení dialog, je varovným signálom. Zrejme ani na tej strane nie je dostatok e, dôvery. Mali by sme budovať dôveru na oboch stranách. Mali by sme pôsobiť tam aj tam, aby sme nastolili dialog, aby sme pomohli ľuďom v teréne a z tohto dôvodu som sa aj ja prihlásila a preto e, e, považujem za zložité e, vysleť toto pozvanie iba jednej strane. Mali by sme rokovať aj s jednou, aj s druhou stranou. Mali by sme posielať svoje pozvanie aj podľa možnosti jednej, druhej strane. Mr. Mitchell. Just very briefly. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja si myslím, že je dôležité, ako som sa už aj sa vyjadril predtým o humanitárnej pomoci. Hovorili sme o tom parlamente aj pred Vianocami, aj po Vianociach, aj teraz nedávno. Len keby ste to nemali zaznamenané, proste treba o tom hovoriť. A takisto niečo sa ma pýtal, že či som si všimol, že sa ospravedlnil minister, tak e, áno, ja som si to všimol a bolo to veľmi dobre, že už na to britská vláda konečne zodpovedala. Bien. Merci de, de toutes vos questions et contributions. ďakujem pekne za všetky vaše otázky a príspevky. beaucoup de, de questions et euh, je pense que jamais il n'a été plus dur de conclure. Il n'y a pas de conclusion. Il n'y a pas de Riešili sme viaceré otázky a nikdy nebolo jednoduché uzavrieť alebo do, dopracovať sa k záveru v tejto otázke. Možno, že pre mňa už nastala chvíľa, keby každý prestal opakovať to, čo hovoríme už 60 rokov, a snažiť sa dívať e, tvárou v tváre realite. A skutočnosť, že tam boli dvaja zástupcovia Knesetu, ktorí prijímali nás, zástupcov Európskeho parlamentu, ktorý predstavuje 500 miliónov voličov a ktorý po dobu 60 rokov prispieval v podobe humanitárnej pomoci vlastne až do výšky 2 miliard eur. Takže to môže, že je nejaký signál z ich strany. Ja teraz e, sa obracím na vás, pani kolegyňa. Možno, že to bol už signál, aby sme si uvedomili, že do akej miery je v súčasnosti Izrael uzavretý sám do seba. A je, uzatvára sa vlastne do izolovanosti a akési nepochop, nepochopenia sveta a jednoducho odvážiť sa odmietnúť tých, ktorí financujú, ktorí sú súčasťou kvarteta. To nie je len nejaký obyčajný signál pre diplomatický omyl. To je signál určitej úchylky vo vnímaní sveta. Pretože oni vybudovali tvoj, svoj štát, tak trochu proti vôli ostatného sveta a myslia si, že prekonajú tento odpor a ja sa domnívam, že našou zásadnou úlohou by malo byť povedať, toto je šialenstvo a tak ako povedal pán Deva, nemôžeme len povedať, že pani Georgieva má teraz kompetencie na 6 mesiacov. My máme teraz odpovednosť za 60 rokov. Takže e, je nutné, aby Európa jednoducho vzala svoju zodpovednosť do svojich rúk a musíme sa pokúsiť nájsť dobré riešenia. Chcela by som poďakovať pánovi Mičelovi za to, že sa s nami podelil o spomienky na túto dlhú, na, tú, na tento dlhý boj o Írsko a jeho skúsenosti sú na mieste. On je medzi nami niekto, kto má možno, že práve tú najťažšiu skúsenosť v tomto zmysle. V každom prípade to obdobie mlčenia Európy a špatného svedomia Európy už sa musí skončiť. A myslím si, že aj takisto beztrestnosť by nemala existovať. A skutočno, že sa nerespektuje tak dlho nejaké uznesenie a rezolúcia, to je tiež určitý druh šialenstva. A ľavá ruka nevie alebo nechce vidieť, čo robí pravá ruka. Neustále sa pokračuje v osídľovaní a pritom sa stále roko- hovorí o miery, takže tu určite niečo nefunguje a už určite nastal ten správny čas na to, aby Európa nebola len pasívnym partnerom, ale aby zaujala svoje všetky možnosti v diplomácii aj inde a presadila spolu s ostatnými partnermi riešenie. A je na Európskom parlamente, aby zaujal svoje miesto, aby vyžadoval to, aby naša vysoká predstaviteľka predložila akčný plán A ja sa spolieham aj na vás, aj na konzistentnosť našej skupiny. Chcela by som povedať pánovi Deva, že som veľmi smutná z toho, že sa k nám dnes nepripojil aj zástupca, zástupcu OCR. Bol to pán Lajos Puškroš, ktorý e, sa podielal plne na takisto súhlasil s našou analýzou ale bol veľmi výrazne vyjadril naše prianie, aby naša skupina zostala jednotná, aby sme konali spoločne. Avšak keď sme sa vrátili, potom po navrate, tá atmosféra v skupine bola taká, že sme boli pripravení si prenajať loď a doraziť do pásma gazy s pom pomocou. Nous avons épuisé les différents points Týmto sme teda vyčerpali náš dnešný program. Zajtra máme schôdzu koordinátorov o 9.15. Nie, prepačte, predsednička sa opakuje, opravuje, že to bude o 9.00 a výbor začne pracovať o 4 na 11. Tu v tejto istej miestnosti. To je všetko. Dovidenia zajtra o 4 na 11. 10.15 pre nekoordinátorov a koordinátory o 9.00.